Milí kolegovia, otváram dnešné zasadnutie. Prosím, ukončite svoje súkromné rozhovory, ak vás môžem o to požiadať. Chcem vám e, pripomenúť, že začíname veľmi dôležitými a zložitými hlasovaniami, teda aspoň z technického pohľadu. Včera na zasadnutí koordinátor sme si pripravili politický rozmer týchto e, hlasovaní a v zásade máme zaručené, že by mali prebehnúť e, jasne. Veríme, že veci prebehnú dobre. E, Prosím, overte si, že máte svoje hlasovacie kartičky pre prípad, že by bolo nejaké príliš tesné hlasovanie. Barbara nemá kartičku, tak asi budeme čakať do 11. aby sme začali. Po druhé, žiadam koordinátora EPP, aby mi povedal, či som oprávnený hlasovať v závislosti od toho, ako budú členovia prichádzať a odchádzať zo sály. Salvador nemá kartičku. Salvador. Niektorí kolegovia odišli, aby si išli vziať kartičku. Takže počkáme, kým všetci budú schopní hlasovať a potom ešte chcem povedať, aby ste sa ubezpečili, že máte všetky hlasovacie zoznamy. Tie posledné boli vytlačené len pred niekoľkými minútami. Začneme hlasovať o správe Balzany. A to je mandát na trialóg. Mandát pre trialóg. Takže všetci sú teraz pripravení? Keď e, všetci budú mať kartičku, tak budeme hlasovať elektronicky, ale zatiaľ budeme hlasovať s dvihnutím ruky, tým začneme. Chcem sa spýtať, či sú rozdané hlasovacie zoznamy. Bien. Est-ce que tout le monde est prêt? Donc nous allons commencer à... Chcem sa spýtať, či všetci sú pripravení. Začneme hlasovaním s dvihnutím rukou a o niekoľko minút všetci budú mať aj elektronické kartičky. A keď to bude potrebné, budeme hlasovať elektronicky. Pani spravodajkyňa, ste pripravená? Nie? Spravodajkyňa je pripravená, všetci sú pripravení. Navrhujem, aby sme začali hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k správe Balzány. Prvé, prvý pozmeňujúci návrh veľké A. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Jeden je proti. Kto sa zdržiava? Kompromis veľké A je schválený. Kompromis B spravodajkyne. Tam je oddelené hlasovanie. Žiada to ALDE. Takže... Need to be guaranteed at EU and national level. Comme cela est... Tak toto je uvedené na hlasovacom zozname. Kto je za túto časť? Ďakujem. Kto je proti tejto časti? Jeden je proti. Prepačte, štyria sú proti. Kto sa zdržiava? Takže dvaja sú proti a dvaja sa zdržiavajú. Pokiaľ ide o druhú časť, e, ten dodatok vety, kto je za, kto je proti, liberáli, konzervatívci a pani Andresen ale je to aj tak menšina. To znamená, že druhá časť je takisto schválená. Teraz kompromis veľké C, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Jeden. Kto sa zdržiava? Nikto sa nezdržiava. Je to prijaté. D, kto je za? Kto je proti? Štyria sú uh, proti. Piati sú proti. Kto sa zdržiava? Nikto sa nezdržiava, čiže je to schválené. Trošku inou väčšinou, ale napriek tomu je to väčšina. Veľké E, kto je za? Kto je proti? Štyria sú proti, kto sa zdržiava? Je to schválené. Kompromis F, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Nikto nie je proti, zdržiava sa. Jedna sa zdržiava, je to schválené. Kompromis G, kto je za? Kto je proti? Nikto, zdržiava sa. Jedna sa zdržiava, schválené. E, kompromis H, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Zdržali sa? 6 je proti, žiadne zdržanie, je to schválené. Kompromis I, kto je za? Ďakujem, kto je... Čo robia liberáli? Sú za? Kto je proti? Dvaja sú proti, zdržali sa. Nikto sa nezdržiava, schválené. Kompromis veľké J, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Traja. Kto sa zdržiava? Nikto. Je to schválené. Posledný kompromis K. K. Kto je za? Káčko. Kto je za? Kto je proti? Musíme to spočítať. Kto je proti? Nechajte ruku hore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kto sa zdržiava? Čiže väčšina je za. Ďalšie pozmeňujúce návrhy. 7. Kto je, e, spravdajce proti. Kto je za? James Ellis a jeho skupina. Kto je proti? Všetci. Zdržali sa? Traja sa zdržali. Zamieta sa e, pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Kto je proti? <coughs> Väčšina. A kto sa zdržiava? Nikto sa nezdržiava. Je to zamietnutné. Pozmeňujúci návrh 9 Miguel Portaž. Je to pozmeňujúci návrh, ktorý navrhuje vypustenie. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Pán Portaž je za. Kto je proti? Veľa nepriateľstva je tu. Kto sa zdržiava? Nikto sa nezdržiava. Je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 10, pani Andreasin. Spravodajkyňa je proti, kto je za? Proti? Zdržiava sa? Nikto sa nezdržal? Je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 11, pani La, pána Lavia. Je tam po, ústny pozmeňujúci návrh, ktorý pozostáva zo slov economic and social pred slovom crisis, teda ekonomická a sociálna kríza. Spravodajkňa je za. Kto je za? Kto je proti? Nikto. To sa zdržiava. Jednomyselne je to schválené. Jednomyselne sme eh, podporili Giovanniho Lavia, ktorému gratuluje Monika Holmajer. Pozmeňujúci návrh 12, ten odpadá, pretože kompromis A bol prijatý, teraz 13 tu platí to isté a tým pádom sa dostávame k pozmeňujúcemu návrhu 20. Všetky predchádzajúce pozmeňujúce návrhy od 12 až po 19 sú pokryté kompromisom A a B, takže pozmeňujúci návrh 20 pána Jurgena Kluteho. Spravodajca je e, za, kto je za? Spravodajkyňa je za pozmeňujúci návrh 20. Kto je proti? Takže elektronické hlasovanie. Mám právo hlasovať? Hm, dobre, v poriadku, takže otváram hlasovanie. Pokúšam sa otvoriť hlasovanie. Elektronika je v parlamente pomalá. Čiže otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Takže elektronický výsledok je taký, že 13 za, 19 proti a ešte jeden je proti naviac, ktorý nehlasoval elektronicky, čiže alebo vy ste za? Čiže jeden za jeden proti, ale to sa anuluje, čiže väčšina je proti, čiže sa tento pozmeňujúci návrh zamieta. 21 je pokrytá, 22 e, Giovanniho Lavia. Spravodajkyňa je za, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Dvaja sú proti, zdržali sa? Schválené. 23. Dvoch e, autorov s ústnym pozmenujúcim návrhom. Ústny pozmenujúci návrh spravodajcu, spravodajky nie, ktorý chce navrhnúť tento pozmenujúci návrh, ak bude prijatý, aby sa to presunulo do odseku 23. Čiže pokiaľ ide o obsah pozmenujúceho návrhu komisie IMKA, kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Viacerí sú proti. 5. Zdržali sa. Jeden sa zdržal, takže väčšina je za. Pozmeňujúci návrh je prijatý a ako navrhuje spravodajkyňa, bude vložený do odseku 23a. Poz, ústny pozmeňujúci návrh Francesky, ktorý spočíva v tom, že by sa nahradilo číslo plus 3,6 číslom plus 4,7. Je to malý detail ale to predstavuje niekoľko sto miliard. Kto je za? Kto je za pozmenujúci návrh? Ústny spravodajkyne. Ďakujem. Kto je proti? 1, 2, 3, 4, 5. Zdržali sa, nikto sa nezdržiava, takže je to schválené. Ostatné pozmeňujúce návrhy na tejto strane odpadajú, takisto aj na ďalšej strane. A teraz e, pozmeňujúci návrh 29 pána Hartonga. Spravdajkyňa je proti. Kto je za? Dvaja sú za. Proti? Ďakujem. Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 30 Jamesa Ellesa. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržali sa? Gratulujeme Jamesovi Ellesovi ktorý má pozmenujúci návrh, ktorý e, bol jednomyselne schválený a má právo poboskať Moniku Holmajer. E, zvyšok strany je pokrytý, na ďalšej strane takisto sú viaceré pokryté, takže ďalší pozmenujúci návrh 45, takisto od Jamesa Ellesa, ale tu je spravodajkynia proti, kto je za? 1, 2, 3, proti kto sa zdržiava, takže sa to zamieta. Pozmeňujúci návrh 46 liberálov, spravodajkyňa je za. <coughs> kto je za? Ďakujem, kto je proti? Jeden proti, jeden sa zdržal. Je to schválené. 47. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Štyria sú proti. Kto sa zdržiava? Je to schválené. 48 a 49. 48. Pána Hartonka, Spravodajkyne proti. Kto je za? Pani Andrasen. Pán Morganti. Kto je proti? Zdá sa, že väčšina. Kto sa zdržiava? Nikto. Je to zamietnuté. 49. Pána Haglunda a Ferhovstata. Kto je za? Kto je proti? Jeden sa zdržia. Nie, nikto sa nezdržiava, je to schválené. Pozmenujúci návrh 50. hovoria mi, že tento pozmenujúci návrh 50 by sa mal... Prepačte. Máme tu ústny pozmeňujúci návrh v rámci 50 od e, pána Lavia. Tak ako to bolo v predchádzajúcom ústnom pozmeňovacom návrhu, ak bude prijatý, tak potom po, ústny pozmeňujúci návrh pôjde do odseku 13. Je to tak, Johnny? Takže hlasujeme o 50 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Kto je proti? Viacerí. 8 hlasov je proti. Kto sa zdržiava? Jeden sa zdržiava, čiže väčšina je za. A presunie sa to do odseku 13. Ďalšie 3 Pozmeňujúce návrhy sú pokryté. Teraz 54. James Ellis, spravodajkne proti. Kto je za? 1, 2, 3, 4, 5. 11. Kto je proti? 17 hlasov je proti. Kto sa zdržiava? Väčšina je proti pozmeňujúcemu návrhu 54, takže sa zamieta. 55 od Jurana Ferma. Kto je za? Ďakujem, kto je proti. Dvaja sú proti. Traja. Kto sa zdržiava? Nikto. Je to schválené. 55 56 Marty Andreasen, kto je za? Kto je proti? Zdržiava sa? Zamieta sa. 57. Pána Haglunda a Ferhovstata. Spravodajkyni sa to nepačí, kto je za? Liberáli. A pani Andreasen, kto je proti? Väčšina. Kto sa zdržiava? dvaja sa zdržiavajú, je to zamietnuté. Teraz pán Hartong, 58, e, kto je za? Jeden. kto je proti? Ďakujem, kto sa zdržiava. Je to zamietnuté. Pozmenici návrh 59 pána Bokroša, ktorý je totožný so 60 od Helga Trupel a 61 pána Morgantyho. Spravodajkyne proti, kto je za tieto tri pozmenujúce návrhy, ktoré sú totožné? 11 hlasov. Kto je proti? Čiže viac hlasov je proti. Kto sa zdržiava? Nikto sa nezdržiava. Tieto tri pozmeňujúce návrhy sú zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 62 pána Haglunda a Ferhofstata. Aj tu spravodajkyňa navrhuje, ak bude pozmeňujúci návrh prijatý, aby sa presunul do nového odseku 14a za predpokladu, že tento pozmeňujúci návrh bude prijatý. Máme tu oddelené hlasovanie v troch častiach. Prvá časť začína observes a končí sa off budget 2011. je proti, kto je za. Kto je proti? Jasná väčšina. Zdržali sa. Jedno zdržanie. Čiže prvá časť e, nie je e, prijata, odpada. A druhá časť in this context až po clear difference a tak ďalej. Kto je za? Spravodajkňa je za. Takže budeme hlasovať elektronicky, pretože sa mi zdá, že to tu nie je jasné. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Výsledok je 17 za, 16 proti. 18 za, teda. 18 hlasov je za. 16 proti. Salvador má svoju kartičku, takže druhá časť je schválená. A teraz tretia časť. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? 1, 2, 3, 5. Kto je proti? Jasná väčšina. Kto sa zdržiava, čiže tretia časť je zamietnutá. Ostáva nám len druhá časť z tejto 62, ktorá pôjde do nového odseku 14a. Pani spravodajkyňa? tak ste to chceli. 63, James Ellis, spravodajkyne proti, kto je za? Kto je proti? Väčšina. Kto sa zdržiava? Čiže pozmeníte návrh je zamietnutý. 64, pána Hartonga, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. 65, pána Haglunda, Pani spravodajkyňa je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nikto, kto sa zdržiava. Gratulujeme pánovi Haglundovi. 66. pán Morgantyho. Ide tam o e, vypustenie. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. 67. <clears throat> pani Matera. To je stiahnuté. Takže nebudeme môcť o tom hlasovať. Žiaľ, 68. pána Bakro- Bokroša. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. 69. Kto je za? Pána Hartonga. Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamieta sa to. 70 pana Bokroša. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Dvaja sa zdržiavajú. Tieto dve dámy sa zdržali. Zamieta sa. 71. Kto je za? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. 72. Helga Triple, Kto je za? Kto je... Ďakujem. 8. Kto je proti? Veľké skupiny. Je to zamietnuté. 73 je pokrytá, 74 Klaudia Morgantio, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, je to zamietnuté. 75 kto je za, kto je proti, 8 hlasov proti, kto sa zdržiava. Je to schválené. 76 Helgi Trupel, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. 77 Helgi Trupel. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. 78 pána Bokroša, spravodajkne proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté 79 pána Haglunda, kto je za. Musíme si to overiť elektronicky. 79 na pána Haglunda otváram hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie. 20 za, 16 proti, 1 sa zdržal, 2 ja, prepačte. Čiže pán Haglund e, zvíťazil teraz nad spravodajkyňou 80 pani Helgi Trupel. Kto je za? Budeme musieť zasa hlasovať elektronicky. Veľké skupiny sú rozdelené, takže 80 pani Trupel. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Výsledok 21 hlasov za, 22, 16 proti. Takže Helga Trupel vyhrala. A to je kompatibilné s 81 pána Haglunda. Čiže 81, kto je za? A, a, e, kto je proti? 5 hlasov proti, kto sa zdržiava? 1. Takže pozmienci návrh 80 je odhlasovaný. Teraz 82. Aj tu spravodajkynia navrhuje, ak to bude prijaté, urobiť z toho nový odsek 76a. Spravodajkynia je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Jeden hlas sa zdržiava, je to schválené, takže pôjde tu do odseku 76a nového odseku teraz uh, ďalší pozmeňujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to uh, zamietnuté. 84. pána Haglunda s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kde sa má vypustiť slovo ved. Spravodajkne je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to prijaté s ústnym pozmeňujúcim návrhom 85 pána Klúteho. Tu máme hlasovanie po častiach. Prvá časť, e, má sa tam pridať slovo deeply. Spravodaj k nej proti. Kto je za? Gue je za. Kto je proti? Všetci ostatní? Kto sa zdržiava? Takže slovo deeply o, zmizne z textu, je to zamietnuté. Druhá časť, pridanie slova social. Kto je za? Kto je za to slovo social, social? Kto je proti? Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Výsledok e, je ten, že 16 hlasov je za, 22 je proti slovu sociálny, takže sa to vypustí. Zmizne to. Sme v priamom prenose na internete, celý svet vidí, ako náš výbor ničí tú sociálnosť. Teraz 86 od Barbary Matery v dvoch častiach. Prvá časť. Spravodajkyňa je za, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Kto sa zdržiava? Ďakujem, väčšina je za. Prvá, e, druhá časť. Kto je za? Spravodajkyňa je za. A teraz sú rozdelené veľké skupiny, takže elektronicky budeme hlasovať o tejto druhej časti pozmeňujúceho návrhu 86. Otváram hlasovanie a e, autorka vidí, že jej e, skupina hlasuje proti. Končím hlasovanie. 14 e, hlasov za, 24 proti 23 plus jedno hlasovanie rukou, takže druhá časť je zamietnutá. Teraz pozmeňujúci návrh 90, pretože všetko predchádzajúce je pokryté. Takže 90, kto je za? GUE. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržiava? Čiže väčšina je za to, aby sa to zamietlo. 91 od výboru TRAN. Spravodaj knieza, kto je za? Kto je proti? Dvaja sú proti. Kto sa zdržiava? Je to schválené. 92 pána Hartonga, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, je to zamietnuté. 93. pána Morgantyho spravodajkyňa je proti. Kto je za? 4. 5. Kto je o, proti? O, väčšina. Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté pozmenujúci návrh 94, ktorý má veľa podporovateľov z rôznych skupín a z rôznych národností. nie je za, kto je za, kto je proti. 4. Kto sa zdržiava, je to prijaté. 95 pána Haglunda e, je stiahnutá. 96 e, Spravdekne proti, kto je za? Je to e, pozmeňujúci návrh, ktorý nás rozdeľuje, takže socialisti sú proti, takže predkladám 96 na elektronické hlasovanie. que vote le PPE là, que je sache ce... O, otváram hlasovanie. A môž, ako hlasuje EPP? Máte nejaké inštrukcie? E, končím hlasovanie. Dvadsaťdva hlasov bolo za, čiže plus 1, takže 23. 14 bolo proti, návrh bol prijatý. Dobre, ideme ďalej na 97. od pána Bokroša. ktorý je rovnaký ako 98 od pána Hartunga. spravodajkynia je za, kto je za. Spolu 4, kto je proti. Väčšina zdržali sa. Tieto dva pozmeňujúce návrhy boli zamietnuté. 99 od pani Andreasen, spravodajkynia je proti, kto je za. Autorka, kto je proti. Väčšina, kto sa zdržal. 1. Dobre, návrh bol teda zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 100 tento pozmeňujúci návrh je od výboru pre dopravu. Spravodajkynia je za, kto je za, kto je proti, jeden, kto sa zdržal. Dobre, dvaja, traja. Dobre, návrh je teda prijatý, ideme na 101, rôzni autory. Spravodajkynia je za, kto je za. Ďakujem pekne, kto je proti. Dvaja. Kto sa zdržal? Nikto. Návrh bol schválený, môžeme ísť ďalej. 102. To je opäť, ktorý pochádza od výboru pre dopravu. Spravodajcovi sa tentokrát návrh páči, kto je za, niektoré liberáli, 1, 2, kto je proti, väčšina, kto sa zdržal, 1, 2, 3, 4, Dobre, návrh bol zamietnutý. 103 od pána Bokroša. Spravodajkyňa je za, kto je za. 1, 2, 3, kto je proti. Väčšina. Zdržali sa. Dobre, návrh bol zamietnutý. 104 od pána Haglunda. Spravodajkyňa je proti, kto je za. 3 a 4, kto je proti. Kto sa zdržal, návrh bol zamietnutý. 105 od pani Matery, Pani spravodajkyňa je proti. Kto je za? Kto je proti? Všetci zdržali sa. Jednomyselnosť proti Barbare. šestka od pána Hartonga. Pán, pani spravodajkyňa je proti, kto je za? Jeden, to je proti väčšina. Kto sa zdržal, návrh bol zamietnutý. 107 od pána Lavíja, spravodajkyňa je za, kto je za, kto je proti. Prosím, nechajte ruky holé, budeme to musieť spočítať. Tí, ktorí sú proti tomuto návrhu. 8, 9 boli proti. Kto sa zdržal? väčšina je teda za. Návrh bol schválený. 108 od pána Hartonga, spravodajkyňa je proti, kto je za. Kto je proti, väčšina, zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. 109 od Helky Trpel, spravodajkyňa je proti, kto je za. Čiže menšie frakcie. 10, kto je proti, tých je trochu viac. Zdržali sa, návrh bol teda zamietnutý. 110 od Karla Haglunda, spravodajkyňa je proti, kto je za? Zdá sa, že tá istá väčšina. Kto je proti? Máme tu tie veľké skupiny. Chcete si to overiť elektronicky? Z tohto pohľadu sa zdá, že to je celkom jednoznačné. Návrh bol aj zamietnutý. 111 od Lukasa Hartonga. Pani spravodajkynia je proti. Kto je za? Pani Andreasen. Kto je proti? Väčšina zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. 112 od Helgi Trupel. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, päť, šesť. je to politicky zaujímavé zoskupenie. Kto je proti? Veľká väčšina, zdržali sa, takže tento návrh bol zamietnutý. 113 od Lajoša Bokroša. Kto je za? Tak ako aj spravodajkyňa. 7, kto je proti? Väčšina, zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. 114 od pána Haglunda, spravodajkyňa je proti, kto je za? 11. Kto je proti? Opäť hlavne veľké frakcie. Takže návrh bol zamietnutý. 115. od e, Giovanniho Laviu. Spravodajkyňa je za, kto je za. Ďakujem pekne proti. Ďakujem. Zdržali sa. Rovnaká väčšina je to zdá sa rovnaká opozícia k tomu 31. odseku. 115 je schválená, 116 od pána Morgantyho, spravodajkyňa je proti, kto je za. Ďakujem pekne, kto je proti. Ďakujem. Návrh bol zamietnutý. 117. Tam je hneď celý rad autorov, Sidónia a ďalší kolegovia. Spravodajkyňa je za, kto je za. Kto je proti? Dvaja. Zdržali sa. Návrh bol prijatý. 118. pozmeňujúci návrh od Manera a Haglunda. Spravodajkynia je za, kto je za, kto je proti. Jeden hlas. Zdržali sa. Návrh bol prijatý. 119. Miguel Portaš. To je identické. Spravodajkynia je za, kto je za, kto je proti. zelení a konzervatívci. Zdržali sa. Návrh bol prijatý. 120 od pána Haglunda, spravodajkynia je proti, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. 121 od Helgi Trüppel, spravodajkynia je proti, kto je za. Väčšina, zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. 122 od pána Morgantyho. Spravodajkynia je proti, kto je za. Autorka, kto je proti. Všetci ostatní zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. 123 od pána Laviu. V pôvodnom odseku je ústny pozmenujúci návrh, ktorý má nahradiť výraz reshuffle slovom simplify. A potom je to ďalej urges to commission also to continue its reflection on how to simplify namiesto reshuffle, čiže sú slovička zjednodušiť namiesto preskupiť. Spravodajkyňa je za tento pozmeňujúci návrh. Ešte je úsne doplnený, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Dvaja konzervatívci nechcú zjednodušovať. Kto sa zdržal? Ďakujem pekne. No a zelený ani zjednodušovať, ani preskupovať, ani reformovať. Tam to je jasné, takže väčšina bola za, 123 bola schválená, 124 od Moniky Holmajer, spravodajkynia je za, kto je za. Ďakujem pekne, kto je proti. Nikto. Zdržali sa. Monika, jednomyselne to bolo schválené. Náš pán predseda Boskava, pani Holmajer ruku. 125 od pána Haglunda, spravodajkyňa je proti, kto je za. Siedmi, kto je proti. Ďakujem pekne. Zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. 126 od pani Jegle, Spravodajkyňa je proti, kto je za? 4, pardon. Kto je proti? Väčšina zdá sa. Návrh bol zamietnutý. 127 od pána Bokroša. Spravodajkyňa je proti, kto je za? 4, kto je proti? Návrh bol zamietnutý. 128 od pani Jegle. Spravodajkyňa je tentokrát za. Kto je tiež za? Kto je proti? Traja. Zdržali sa. Dvaja. Takže 128 bolo schválené. 129 od Helgi Trpel. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Kto je proti? Liberáli, konzervatívci a ešte ďalší. Spočítame to. Zdá sa, že EPP sa zobudilo. Takže 129 budeme o nej hlasovať elektronicky, otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali ste všetci? Ukončujem hlasovanie. 15 hlasov bolo za, 1 rukou, takže 23 proti. Návrh bol zamietnutý to bola 129 a 130 od pána Hartonga. Spravodajkyňa je proti, kto je za, jeden, kto je proti, väčšina zdržali sa, na vrbo zamietnutý, 131 od pani Trupel. To je hneď rozdelené na dve časti. Prvá časť, tam hovoríme e, o časti Calls for a further reduction of export refunds. Spravodajkyňa je za, ale vidím, že EPP sa to asi nepáči, takže budeme hlasovať elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 24 hlasov bolo za, 14 proti. Prvá časť teda je schválená. Ideme hlasovať o druhej časti. Čiže zvyšok spravodajkyňa je za, kto je za. Zdá sa, že rovnaká väčšina. Kto je proti? Celá EPP. Plus pán Ortiz. To je pekné a sympatické, ale zdá sa, že ste aj tak v menšine. Takže druhá časť je tiež schválená. No a druhá časť teraz prejde k oceku podľa ústneho pozmeňujúceho návrhu a nie k 38. Ačku. E, máme tu ešte ďalší, ďalších 6 pozmeňujúcich návrhov, alebo trochu viac. Dostávame sa k 138. Kto je za, proti, zdržali sa, návrh bol zamietnutý. 139 od pána Morgantyho. Morgantinyho za, proti, väčšina zdržali sa, návrh bol zamietnutý. 140 od pána Haglunda. Spravodajkyňa je proti, kto je za, proti, väčšina. Zdržali sa, návrh bol zamietnutý. 141 od Helgi Spravodaj Spravodajkyňa je za. Ale EPP je proti. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 20 hlasov plus 1, čiže 21 za, 18 proti. Väčšina bola za, takže 141 bola schválená. No a teraz vypúšťame celú tú ďalšiu časť, až prídeme k 148. Spravodajkynia je proti, kto je za. Pani Morgantini Andreasen, kto je proti, väčšina zamietnuté. 149 od pani Andreasen, spravodajkynia je proti, kto je za. 4, kto je proti, väčšina zdržali sa, návrh bol opäť zamietnutý. 150 od GUE. Spravodajkňa je proti, kto je za. GUE a zelený a pani Vertman, kto je proti, väčšina. Zdržali sa, zamietnuté. 151 od pána Pokroša, kto je za, konzervatívci, kto je proti, ostatní zdržali sa, Návrh bol zamietnutý. 152 od pána Hartonga, kto je za, kto je proti, väčšina. Návrh bol zamietnutý 153, pravda e, spravodajkynia je proti, kto je za. Dobre, kto je proti. Návrh bol zamietnutý 154. Autor požiadal o vyjadrenie, teda, pardon, autorka. Barbara, nech sa páči. Chcela by som predstaviť ústny pozmeňujúci návrh k svojmu pozmeňujúcemu návrhu. Chcela by som nám vložiť nasledujúce slova. Pred slowing down Čiže bolo tam slowing down of legal migration. A znelo by to takto a zároveň uznávame záväzky členských štátov Európskej únie, tak, aby konali v súlade s európskou legislatívou. Čiže takýmto spôsobom by sme doplnili pozmenujúci návrh. Pevne verím, že to každý pochopil. Dobre, Takže ústny pozmeňujúci návrh bol distribuovaný písomne, takže pani spravodajkyňa je za. A budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, tak ako to je doplnené ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za. Ďakujem pekne. Kto je proti? Dobre, niekoľký. Spočítajme si to. Zdržali sa? Takže návrh bol schválený v doplnenom znení. Ďalej návrh od pani Trpel, 155, spravodajkyňa je za, otváram elektronické hlasovanie. Čiže 155, otváram hlasovanie, každý už hlasoval, hlasovanie ukončujem. 15 plus 1, 16 za, 23 proti, to je zamietnuté. 156 od Miguela Portaša, spravodajkyňa je proti, kto je za. Kto je proti? Väčšina zdržali sa, návrh bol zamietnutý. 157 od Teodorosa Skilakakisa. Spravodajkyňa je za, takže hlasujeme, kto je proti. Traja, piati, zdržali sa dvaja, takže návrh bol schválený. 158. Od podpredsedu Alvara. nie je proti. Kto je za? 8 proti. Väčšina. Zdržali sa. Ďakujem pekne. Návrh bol zamietnutý. 159 od pána Hartonga. nie je proti. Kto je za? Kto je proti? Ďakujem pekne, za návrh bol zamietnutý. 160 od pána Morgantyho, spravodajkynia je proti. Kto je za? 1, 2, 3. Kto je proti? Ďakujem, zdržali sa zamietnuté. Tá istá väčšina. 161 od pána Hartonka. Kto je za? Dvaja. Kto je proti? Väčšina. Návrh bol zamietnutý. 162 od Miguela Portaša a ďalších Máme tu rozdielne hlasovanie, budeme hlasovať o prvej časti Takes the View to European Strategy, spravodajkynia je proti, kto je za, GUE, kto je proti, všetci ostatní zdržali sa, prvá časť bola zamietnutá, druhá časť reiterates až po citizenship, spravodajkynia je za, kto je za. Ďakujem pekne, kto je proti. Ďakujem dvaja, zdržali sa, druhá časť je schválená. 163 od Miguela Portaša. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Je ten proti. Všetci ostatní zdržali sa, návrh bol zamietnutý. 164 od Lukasa Hartonga. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Ďakujem pekne. Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 165 od pána Haglunda. Spravodajkynia je za. Kto je za? Ďakujem pekne. Proti? Zdržali sa. Návrh bol schválený. 166 od pána Bokroša a 167 od pána Hartonga sú identické návrhy. Spravodajkynia je proti. Kto je za? 4 proti. Väčšina. Zdržali sa. Tieto dva pozmeňujúce návrhy boli zamietnuté. 168 od pána Haglunda. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Šiesti proti. Väčšina zdržali sa zamietnuté. Prejdeme teraz až na 174 od Juty Haug, ktorá je aj e, hovorkyňou za výbor Envy. Spravodajca je za, kto je za, proti. Fa, piati zdržali sa, jeden sa zdržal. Dobre, Ďakujem pekne, pani Haug. 165 kód Trupel. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Siedmi. Opäť, opäť zaujímavá politická koalícia, ale GUE je v každom prípade proti. Ďalej to bola väčšina, zdržala, zdržali sa zamietnuté 176 od pána Hartonga. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Ďakujem pekne. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 177 od pána Laviu. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Ďakujem pekne. Proti. Zdržali sa. Dobre. 178 od pána Bokroša. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? 4 proti. Väčšina. Zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. 179 od Helgi Trpel. Aj s ústnym pozmeňujúcim návrhom k oceku. Kto za, proti, traja, zdržali sa. Návrh bol schválený. A teda budeme nahradíme tento odsek tým novým. Ďalší návrh od pani Matera, 183, spravodajkynia je za, kto je za? Kto je proti? 4 zdržali sa, 2. Tentokrát bola väčšina. Pani Matera vyhrala svoju bitku. Máme tu dva identické pozmeňujúce návrhy, ktoré predkladajú vymazanie od pani Andreasen a pána Hartonga. Spravodajkynia je proti, kto je za. Kto je proti? Zdržali sa. Takže tieto pozmeňujúce návrhy 171 a 2 sú zamietnuté. 83 bola stiahnutá. Tým sa dostávame k 184 od pána Lukasa Hartonka, Spravodajkynia je proti. Kto je za? 4. Kto je proti? Väčšina. Zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. 185 od pána Morgantyho. Spravodajkynia je proti. Kto je za? 4. Kto je proti? rovnaká väčšina. Zdržali sa. Návrh bol opäť zamietnutý. 186 od pána Haglonda. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Ospravedlňujem sa. Spravodajkyňa je proti, ale EPP je za. Takže budeme mať veľké, veľké rozdelenie, budeme musieť mať elektronické hlasovanie. A elektronické hlasovanie otváram. Ak každý hlasoval, tak to robíme rýchlo. Ukončujem hlasovanie. 22 plus 1, 1 za, 23, 23 teda za, 15 proti. Pozmeňujúci návrh bol schválený. 187 de monsieur Lavia. A teraz 187 e, pána Lavia, kto je za? Kto je proti? 9 <coughs> hlasov proti, kto sa zdržiava? Väčšina je za, je to schválené. 188, kto je za? Je to, kto sa zdržiava, je to zamietnuté. 189 pána Morganty. Kto je za? 4. Kto je proti? Je to zamietnuté. 190 pána Haglunda. Kto je za? Hlasujeme elektronicky o 190. Otváram hlasovanie. Hlasujeme teda. Trvá nám to dlho. Prosím, buďte prosím trošku rýchlejší, e, čulejší. Končím hlasovanie. 17 za, 19 proti, tak vlastne 20 proti, takže sa zamieta. 191, Monika Ulmajer. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Šiesti. Siedmi. Proti? Väčšina. Celá skupina pani uh, Holmajer zdržali sa. Takže tento návrh bol zamietnutý. 192 pána Morgantyho, kto je za? proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 193, Artong, spravodajkyňa je proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 194, Hartong, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 195 pána Hartonga, spravodajkyňa je proti, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 196 pána Haglunda, spravodajkyňa je proti, kto je za, 8, kto je proti, väčšina zdržali sa, zamieta sa 197 pani Andrea Sen, spravodajkyňa je proti, kto je za, 4, kto je proti, väčšina, zamieta sa 198 Bokroš, spravodajky nie je proti. Kto je za? Dvaja, kto je proti? Traje, kto je proti? Väčšina. Návrh sa zamieta. 199 Andreasen, kto je za? 4, 5, kto je proti? Ďakujem. Zdržali sa, zamieta sa. 200 pána Fernandesa, spravodajkyňa je za. Kto je proti? Zdržali sa? Dva, prijíma sa. 201. Pani Andreasen, k je proti. Prepačte, 201 padá, pretože bola prijatá v rovnakom odstavci 200, 202. Pani Andreasen, k je proti. Kto je za? 4. Kto je proti? väčšina, zdržali sa, návrh sa zamieta. 203 Hartong, spravodajkyne proti, kto je za? 4, kto je proti? Ďakujem, zdržali sa, zamieta sa. 204 pán Haglund, spravodajkyne proti a tento návrh je identický s návrhmi 205 a 206, to sú tri eh, identické pozmeňujúce návrhy, kto je za? 13, kto je proti. Prosím, výraznejšie zdvihnite e, ruky, aby sme dobre videli väčšie skupiny. Väčšina zdržali sa, čiže tieto tri pozmeňujúce návrhy boli zamietnuté. 207. Lavia, kto je za? Proti? Všetci socialisti sú proti? Hlasujeme teda elektronicky. Zdá sa, že je to väčšina, ale preč, predsa len si to skontrolujeme. 207 laví a hlasujme. Končím hlasovanie. 27 za, 11 proti, socialisti sú sami v svojom postoji, takže návrh bol prijatý. 208. Padá. 209, 210 návrhy totožné. Kto je za? Kto je proti? Väčšina? Zdržali sa. Návrhy boli zamietnuté. 211 pána Bokroša. Kto je za? 4. To sú tí zvyčajní podozriví. Proti? Ďakujem. Návrh bol zamietnutý. 212. Pána Haklunda. Spravodajka je proti. Kto je za? 6. 7. Proti. Ďakujem. Zdržal sa niekto. Návrh sa zamieta. 213. Astrid Lulingovej. Spravodajka je samozrejme za. Kto je za? Kto je proti? traja si trúfli byť proti. Zdržal sa niekto jeden. 213 je prijata 214 pána Leviu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto prijal, prijaté 215 Lavia v dvoch častiach. Prvá časť underlines dead až po slovo key services. Kto je za? Proti? zdržal sa net je prijatá druhá časť od slov shows its deep concern až po výrazy has been applied. Spravodajka je proti. Veľké skupiny sú nejednotné. Budeme elektronicky hlasovať o druhej časti pozmeňujúceho návrhu číslu 215. Hlasujme prosím teraz. Končím hlasovanie. 15 za, 23 proti, takže druhá časť je zamietnutá. 216, spravodajka nie je proti, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 217, hlavia, spravodajky nie je za, kto je za, proti, príjme sa. Ústny pozmejci návrh k odstavcu 71, Francesky Balzány. máte to pred sebou e, písomne. Spravodajkynia je automaticky za. Kto je za? Kto je proti? Kde sú proti? Zdržal sa niekto, takže tento návrh bol prijatý. 218 Bokroš, spravodajkynia je za, kto je za? Šiesti, kto je proti? Väčšina, zdržali sa Zamieta sa. 219 pána Hartonga, spravodajkyňa je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 220 pána Morgantyho, spravodajkyňa je proti. Kto je za? Áno, 4 je proti. Zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. 221 Andreasen, kto je za? Proti Zdržal sa niekto? Návrh bol zamietnutý. 222 Lukas Hartong. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 223 Andreasen. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 224 rovnaká predkladateľka. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa a je identický s návrhom 225, ktorý je tiež zamietnutý. 226 pána Hartonga, spravodajky proti, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 227 Andreasen, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta. 228, kto je za, proti, zamieta sa. 129, kto je za? Proti? Zdržali sa? Samieta sa. 230 Juta Haug. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Príjima sa. 231 odpadá. lebo sme prijali 82. ...231 je teda pokrytý, 232 a Hartong, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 233, kto je za, Kto je proti? Väčšina. Zdržali sa. Zamieta sa. 234. Juta Hauk. Spravodajkynia je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Príjma sa. 235. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 236. Juta Hauk Spravodajkynia je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalší návrh pokrýva kompromisný návrh a sme teda ku kompr- pri kompromise číslo 1 v preambuli. Návrh 1 teda. V mene výboru e, IMCO. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? EPP je za, takže musíme hlasovať elektronicky k pozmeňujúcemu návrhu číslo 1. Končím hlasovanie. 17 za, 21 proti, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 2 James Ellis, spravodajkynia proti, kto je za? Proti? Väčšina zdržali sa, návrhy zamietnutý. Návrh 3 toho istého predkladateľa, spravodajkyňa je proti, kto je za, kto je proti, tiež zamietnuté. Štvorka, spravodajkyňa je za, kto je za, Zdá sa, že je to rozštiepené, takže hlasujeme elektronicky o pozmeňujúcom návrhu číslo 4. Hlasujme. Končím hlasovanie. Dvaja z vás ako si nehlasujú. 20 plus 1 za, 16 proti, príjima sa. Pozmejúci návrh 5, James Ellis, spravodajkyňa je proti, kto je za. Kto je proti? Zdržali sa. Návrh je zamietnutý. 6, Jamesa Elisa. Kto je za? Kto je proti? To je tiež zamietnuté. sekretár sekretariát ma informuje, že vzhľadom na to, ako, akým spôsobom sme pracovali a vďaka koordinátorom a spravodajkyni a vďaka tomu, že hlavné stanoviska ostatných výborov parlamentu, ktoré sa vyjadrovali, boli zohľadnené v pozmeňujúcich návrhoch, niekedy síce odmietnuté, ale e, aspoň sme o nich jednali. Netreba hlasovať o, do detailu o jednotlivých detailných stanoviskách ostatných výborov, Takže záverečné hlasovanie. Ešte James. No, za normálnej okolnosti by tu mal byť odstavec, v ktorom bude uvedené, že jednotlivé body sú pokryté. To je len pre prípad nejakých protestov. Ďakujeme, James. Máte pravdu. Dáme tam teda ten odstavec, ktorý mimochodom v hlavných bodoch je na konci hlasovacieho zoznamu. Teraz teda záverečné hlasovanie o celom, celej správe a navrhujem, aby sme hlasovali elektronicky, tak aby sme mali presné počty. Takže začínam elektronické hlasovanie o celom dokumente. Končím hlasovanie. Le vote est clos. Pán Portaš, vy hlasujete za alebo proti? Ide o záverečné hlasovanie. 25 za, 7 proti, 6 sa zdržali. Blahoželáme spravodajkyni. Ďakujem všetkým členom. A teraz Alors, je vous propose de voter. Navrhujem, aby sme si ešte eh, hlasovanie o opravnom rozpočte 2 a 3 eh, vyhradili, pretože eh, to si vyžiada určitú diskusiu a preto najskôr budeme hlasovať o mobiliza o e-, európskom školskom systéme. Je to správa Damiana Abada. Takže vezmite si hlasovací zoznam e, k správe ABAD. Sú všetci pripravení? Sú všetci pripravení? Barbara, neodchádzajte. Budeme hlasovať. Správa ABAT, pozmeňujúci návrh 1 pána Alvara. Spravodajca je za, kto je za? Kto je proti? Jeden proti, kto sa zdržiava? Je to schválené. Pozmeňujúci návrh 2 odpada, pretože jednotka bola prijatá. To platí aj pre trojku. Teraz štvorka Sidonie Jedrzejevskej, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Jeden je proti. Pani Andreasen hlasovala za i proti. Kto sa zdržiava? Je to schválené. Peťka Lukasa Hartonga, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Zdržali sa, je to zamietnuté. Šestka. E, Spravodajca je za, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Sedmička pána Alvara. To je kompatibilné so šestkou. sa je za. Kto je za? Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržiava? Dvaja sa zdržiavajú. Je to schválené. Osmička pána pani Katalín Sorin Ivan. Neviem to správne vysloviť. Kto je za? Spravdajca je proti. Musíme si to overiť, pretože mám dojem, že tu nie sú názory jednotné, takže otváram elektronické hlasovanie o pozmenicom návrhu 8. Otvor, otváram elektronické hlasovanie. Ešte všetci nehlasovali. Končím hlasovanie. 12 za, 23, 24 proti, Osmička je teda zamietnutá. Devina pána Hartonga. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. Desina pána Alvara. Aj o tom musíme hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Jedenástka. Kto je za? Spravodajca je proti. Hlasujeme elektronicky o jedenáctke. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Výsledok hlasovania. 14 plus 1 je za, 22 proti, 11 je zamietnutá. 12 pána Hartonga, je to ústny pozmeňujúci návrh. Nemám ale text. Pán Abad, je tam e, chyba v znení. E, má to byť 13. nasledujúci pozmeňujúci návrh. Tu na nie je ústny pozmeňujúci návrh. Čiže 12 hlasujeme bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, je to zamietnuté. 13. To takisto hlasujeme. Prepačte, tam je ten ústny pozmeňujúci návrh. Tu v 13. je ústny pozmeňujúci návrh a tam, ako je to aj na vašom zozname, e, tam sa vyníma ten autonómny rozpočet. Týka sa to konca záverečnej časti odseku 3. Všetci máte text v hlasovacom zozname. Teda ide o to, že sa vypustí koniec vety koniec bude po Buildings Policy a Budget Autonomy for Schools, rozpočtová autonómia pre školy, to sa vypustí. Kto je za tento pozmeňujúci návrh spravodajcu? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. 14. Spravodajca podporuje. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Ďakujem. 14 je schválená. 15. Pani Matera. Spravodajca je proti. Prepačte, spravodajca je za. Spravodajca zmenil názor po rozhovore s pani Matera. Kto je za? Kto je proti? Musíme to spočítať. Kto sa zdržiava? Ďakujem. Je to prijaté. 16. pána Hartonga. Kto je za? Spravodajca je proti. Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. A teraz záverečné hlasovanie, elektronické samozrejme, o správe ABAD. Otváram hlasovanie. Zobuďte sa, hlasujte. Končím hlasovanie. A výsledok je 34 plus 1 za, 1 hlas proti, 1 sa zdržal. Gratulujeme nášmu spravodajcovi. Navrhujem, aby sme teraz prešli k hlasovaniu o dvoch správach predsedničky Juty Hauk. Najskôr pozmeňujúci návrh nariadenia, ktoré e, zriaďuje agentúru pre bezpečnosť námornej dopravy. To by malo ísť rýchlo, pretože Juta Hauk všetk pracuje efektívne a preto vám navrhuje, aby ste hlasovali on blok e, o pozmeňujúci návrh 1 až 15. Je to taký limitovaný demokratický systém. Kto je za ten blok? Ďakujem. Kto je proti tomu bloku? Kto sa zdržiava? Ďakujem. Čiže 16 pozmenujúcich návrhov. Nie. 1 až 15. Tie sú prijaté. A teraz záverečné hlasovanie. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržiava? Čiže je to jednohlasne prijaté okrem pani Andreasen. A teraz druhá správa, Juty Haug, ktorá sa týka agentúry pre uh, bezpečnosť uh, sietí a informácií, agentúra ENISA. Aj tu máme ten blokový systém, čiže tu máme pozmeňujúce návrhy 1 až 13 v jednom bloku. Kto je za blok číslo 1? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržiava? Ďakujem. Tento blok je prijatý. 17. Pozmeňujúci návrh 17 pána Kalfina s ústnym pozmeňujúcim návrhom, ktorý máte pred očami. A comprehensive analysis related to the elaboration, toto sa tam má pridať a spravodajkyni sa to nepáči. Ale ona sa, zmenil, e, ona sa rozhodla inak zmenila názor po osobnej konverzácii s autorom, s autorom pozmenujúceho návrhu. Si zmenila názor? Čiže pozmenujúci návrh 17 s ústnym pozmenujúcim návrhom. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Ďakujem. Tento pozmenujúci návrh je prijatý a to pokrýva aj desinu 11 a 12. A teraz sme na 18. pána Alvara, k nej proti, kto je za? Dosť veľa ľudí, kto je proti? Kto je proti? Zamieta sa. 19. pána Alvara. Kto je proti? Kto je za? Je to to isté hlasovanie. Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. Pán Alvaro je spokojný so s týmto výsledkom porážky. Teraz 13 je pokrytá, 14 pána Kalfina. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to prijaté. 15. Teraz pán Alvaro má podporu spravodajky. Niekto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to prijaté. 16. Pani Balčitis s ústnym pozmenujúcim návrhom. Má sa tam vypustiť slovo more v tom insure, more transparency a tak ďalej. Chceme tam mať transparentnosť, ale nie príliš veľa transparentnosti. Spravda je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Ďakujeme, gratulujeme autorovi pozmeňujúceho návrhu. A teraz malé elektronické hlasovanie. Čiže záverečné hlasovanie elektronicky. Všetci už odhlasovali. Končím hlasovanie. 34 za, 1 proti. Nikto sa nezdržal. Gratulujeme Jute. Aj ďakujeme za to hlasovanie v bloku. A teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu o správe Sidonie, Sidonia. Teraz je to na vás. Navrhujem, aby ste nám odprezentovali váš návrh o opravnom rozpočte číslo 2 a 3, pretože medzi nimi je politické prepojenie. Čiže budeme mať krátku výmenu názorov, ak si želáte. Ak si budete želať, budeme hlasovať alebo odložíme hlasovanie. Sidonia, máš slovo? In my, in my view... Ďakujem pekne, pán predseda. Podľa môjho názoru môžeme hlasovať o mojej správe ohľadom doplnenia rozpočtu číslo 2, vrátanie ústnych pozmeňujúcich návrhov. Nie som si istá, či ste ich dostali. Pevne verím, že si mali k dispozícii tie jednotlivé pozmeňujúce návrhy. A ak dovolíte, pevne verím, že by sme tiež mali mať diskusiu o doplnení rozpočtu 3 počas dnešného dňa. Podľa mňa to je dôležité. Je na vás, aby ste posúdili, či to chcete spojiť. Podľa mňa to môžu byť dve samostatné témy, pretože už prebiehala diskusia o doplnení rozpočtu 2 na poslednom stretnutí výboru. Rozdistribuovala som vám ústne pozmeňujúce návrhy e-mailom a možno by sa mohla vysvetliť, aký je pôvod týchto ústnych pozmeňujúcich návrhov. Oni reagujú na vyhlásenie komisie, ktoré zaznelo tu na pôde výboru a bolo spojené s nízkou výkonnosťou alebo nízkou mierou implementácie jedného z hlavných programov. To podľa môjho, môjho názoru je veľmi dôležité a zároveň to mení naše plánovanie. A zároveň 7. júna rovnako aj vy a ja sme dostali list od komisára Levandovského, ktorý som si ja vyložila ako jeho zmenu svojho, respektíve jeho pôvodného návrhu rozpočtu. V tomto liste navrhuje riešenie, na získanie prostriedkov pre mobilizácie Fondu Solidarity. A teda môj ústny pozmenujúci návrh reaguje na túto dodatočnú informáciu, ktorú som dostala a podľa môjho názoru môžeme hlasovať. Hoci si uvedomujem, že tu sú isté kontroverzie, môj výklad je taký, že oni, oni sú spojené s návrhom rozpočtu číslo 3. Aby som to teda uzatvorila, som pripravená hlasovať o našej pozícii k doplnenému rozpočtu 2. Ďakujem, Aniensen. Yes, thank you, Jim. Ďakujem pekne. Počuli sme isté diskusie ohľadom opravného, rozpoč- ohľadom opravného rozpočtu číslo 2 a 3, ale to, čo teraz berieme z opravného rozpočtu 2 na základe návrhu Sidónie, je vyčerpané, teda berieme z nevyčerpaných prostriedkov. To je celkom nová vec, ktorú sme videli už eh, Skôr hovorili sme už na začiatku roka, že to môže byť nevyčerpané a nájdeme takéto prostriedky. To sa aj stalo. Komisia nás ale informovala, že niektoré projekty v pláne obnovy budú meškať nebudú odčlenené alebo niečo také, alebo nehrozí, že by neboli implementované. Budú implementované, ale s meškaním a teda prostriedky budú k dispozícii v rámci roka 2011 a to sú práve tie transfery, ktoré boli spravené. To je nová informácia, ktorú sme dostali, keď sme naposledy diskutovali o opravnom rozpočte 3 kde sme už pôvodne zvažovali zobrať tieto prostriedky z nadbytku z predchádzajúceho roka. Ja som sa snažila argumentovať odlišným spôsobom v mene svojej skupiny. Priznávam, že tu nie je väčšina, ktorá by to chcela takto robiť, ale rovnako aj právna služba bola požiadaná, aby sme zvážili možnosť doplnenia opravného rozpočtu 3 A chcela by som vedieť, či tu je nejaká odpoveď, ktorú sme dostali z právnej služby, pretože takáto odpoveď bude čosi, čo naša skupina bude rešpektovať a podľa čoho bude konať. Ďakujem pekne, An. Salvador, nech sa páči. Pán predseda, rovnako aj my sme o tom diskutovali včera v rámci našej skupiny. Obidva opravné rozpočty a sme prešli a schvalujeme tú myšlienku Sidonie, že v zásade je nevyhnutné, aby sme e, čo najrychlejšie vyriešili tú negatívnu, respektíve e, tú chýbajúcu rezervu. Komisia nám dala údaje, ktoré sme potrebovali a ktoré ukazujú, že je tam nízka miera čerpania a práve preto by sme mali možnosť autorizovať tieto prostriedky v druhom opravnom rozpočte e, prostredníctvom vytýčenia jasných cieľov No a v trojke, tak tam očakávame odpoveď právnej služby. Ale na základe tých informácií, ktoré sme dostali ako koordinátori, sa mi zdá, že je veľmi zrejme, veľmi jasné, že už nebudeme mať reálnu možnosť v súčasnosti otvárať opätovne túto diskusiu, najmä s radou, pretože v súčasnosti e, sme v takej fáze rozpočtového procesu, kde je to pôjde len veľmi ťažké Zdá sa mi, že toto je naozaj oveľa politickejšie rozhodnutie, než len rozpočtové rozhodnutie. Jún jednoducho nie je mesiac na to, aby sme otvárali túto tému. Možno to je lepšie riešiť v budúcich finančných perspektívach, alebo sa tomu venovať neskôr počas tohoto roka. Ale v súčasnosti dávame prednosť tomu, aby sme sa držali toho návrhu, ktorý navrhla Sidónia a síce upraviť druhý opravný rozpočet. A v tej trojke nám už teda asi naozaj nezostáva nič na výber. Ďakujem pekne, pán Bokroš. Len veľmi stručne, pretože my sme hlasovali proti zjednodušeniu a hlasovali sme za presunutie. Toto je preskupenie alebo presunutie v rámci rozpočtu pre rok 2011. A myslím si, že to je práve táto alternatíva, ale všetky, to zlá alternatíva, ale všetky ostatné sú horšie. Odporúčam, aby sme teda rešpektovali takúto, takýto návrh, pretože najhoršie, čo môžeme spraviť, je nechať tam negatívnu minusovú rezervu. Takže keď komisia hovorí, že toto je to, čo môžeme spraviť, nie je to veľmi, eh, elegant, nie je to veľmi elegantné riešenie, ale je to lepšie ako akákoľvek iná alternatíva. Ďakujem pekne, Joran Ferm. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, rovnako ja môžem veľmi stručne vystúpiť. Súhlasím plne s predchádzajúcimi rečníkmi ohľadom opravného rozpočtu číslo 2. Definitívne sme za tento pozmeňujúci návrh, ktorý navrhla pani spravodajkyňa, eh, pretože vieme, aká je pozícia rady, ktorá zamieta čokoľvek čokoľvek iné ako opätovné spustenie, to nie je rozhodne rozumné. Potrebujeme nájsť lepšie riešenie v tomto smere. A čo sa týka opravného rozpočtu číslo 3, tam by naozaj bolo zaujímavé aspoň teoreticky otestovať túto alternatívu, ale to naozaj musíme nechať na budúci finančný rámec, ako správne povedal Salvador náš názor je ten, že my by sme boli na veľmi tenkom právnom lade, ak by sme zamietli tento rozpočet, takže dávame prednosť návrhu pani spravodajkyne. Ďakujem pekne, Joran, to bolo jasné. Pani Matera, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, len veľmi stručne. E, jednoducho chcem len podporiť plne návrh, ktorý e, povedala Sidónia, ktorý sa týka presunov e, nevyčerpaných prostriedkov, ktoré sa týkajú energetických projektov a to je zamerané na to, aby sme podporili ekonomickú obnovu s všeobecným cieľom presunúť ich do Európskeho fondu pre prispôsobenie sa na dôsledkov globalizácií. Takže 100% podpora Sidonii. Ďakujem pekne. Sidonia teraz návrhy riešenie a potom, ako sme si mohli vypočuť názory jednotlivých rečníkov. Navrhujem následovnú vec. Budeme hlasovať o opravnom rozpočte číslo 2 s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré navrhuje spravodajkyňa, tak ako sme si to naplánovali. My sme si naplánovali takisto, že pozmenujúci na, opravný rozpočet číslo 3 bude hlasovaný na budúce. Čiže ja teraz navrhujem, aby sme hlasovali o čísle 2 a po hlasovaní, aby si každý mohol pripraviť pozíciu k trojke, dám slovo právnej službe, aby nám ústne poskytla svoju analýzu o právnych problémoch, ktoré vystávajú z opravného rozpočtu 3 No a potom nám to samozrejme potvrdí právna služba aj písomne. No a toto nám umožní si upresniť trošku naše stanoviská a pripraviť sa na hlasovanie o opravnom rozpočte číslo 3. Pani spravodajkyňa, <coughs> ty, vy teraz budete uh, riadiť celý postup. Ďakujem. Chcela by som poďakovať rečníkom, chcela by som poďakovať tým, ktorí vyjadrili svoju podporu. Nehovorím, že to je najlepšie riešenie. Myslím, že to je najlepšie možné riešenie. A to, čo máme pred sebou, teda len táto zložka, ktorú ste dostali s mojimi pozmeňujúcimi návrhmi, myslím, že pán predseda by bolo naozaj užitočné, ak by som to mohla stručne vysvetliť. Základná myšlienka je taká, a to som už spomenula aj v liste, ktorý som zaslala eh, komisii, tam hovoríme len o 90 miliónoch, teraz to budem trochu zjednodušovať, a teda mali presunuté do platieb Fondu Solidarity. Moje pozmeňujúci návrh zachádza ďalej a to nie je v návrhu komisie. Môj návrh je zameraný na to, aby sme vyrovnali negatívnu rezervu a zároveň, ako správne poznamenala aj Barbara, zamerávame sa na to, aby sme zabezpečili príspevky do Európskeho fondu prispôsobovania sa dôsledkov globalizácií. Takže to má dva ďalšie prvky Tí, ktorí majú chuť bojovať s radou, môžem vás ubezpečiť, že to vytvorí reálne konflikt s radou. Takže môj návrh teda nie je až taký hladký, ako sa môže zdať na prvý pohľad. Pretože s týmto návrhom, ktorý vám ponúkam na hlasovanie, alebo ktorý som pripravila, rada to bude vnímať ako, ako drzý návrh, pretože oni očakávajú, že my budeme e, slušne čakať na ich požiadavku o transfer. Ale keďže my vidíme problémy dopredu a ja osobne som presvedčená, že negatívna rezerva je vážny problém, v rámci ktorého by sme mali prijať iniciatívu a konať, takže preto to takto vyzerá a preto tu máme tri prvky Neviem, či nás to bude viesť k zmierovaciemu konaniu. Pevne verím, že nie. Pevne verím, že ráda bude dostatočne múdra na to, aby videla, že máme dobrú vôľu a zároveň aby si uvedomila, že tu máme ďalšie dva problémy, ktoré chceme dodatočne riešiť. To je negatívne rozpočtovanie a zároveň ehm, prostriedky pre Európsky fond prispôsobenia sa dôsledkom globalizácie. To sú ďalšie dve témy. Pevne verím, že narazíme na pozitívny postoj rady, ale nemôžem to zaručiť. Viem si predstaviť, že to môže byť problém. Takže ešte raz vám ďakujem a podľa môjho názoru e, teda môžeme postupovať takýmto spôsobom. Bon, les choses me paraissent très claires. Veci sú podľa mňa veľmi jasné a konsenzus je mm, dosť široký, aj keď nie je jednomyselný medzi skupinami a myslím si, že podporujú návrhy spravodajkyni. E, v rámci kompromisu Veľké K sme prijali zoznam hlavných tém, ktoré by mali byť riešené 11. júla na trialógu. A nevyriešený problém plnenia rozpočtu 2011 a možné spory ohľadom opravného rozpočtu, to by sa samozrejme všetko malo spomenúť aj 11. júla. My nechceme, miasť um, radu, ale na druhej strane chceme ukázať rade, že my nemáme rovnaký prístup ako ona, nemáme rovnaký e, názor na nepredvídané výdavky e, za rok 2011. My si vyhlásenie z minulého decembra v prílohe k našej dohode o, roku, o rozpočte na roku 2011 vykladáme odlišne my si máme odlišný e, názor na, tie, na to fresh money, na tie dodatočné e, finančné prostriedky. Ja navrhujem teraz, aby ste si zobrali hlasovací zoznam k opravnému rozpočtu číslo 2. Najskôr budeme hovoriť, hlasovať o pozmenujúcich návrhoch, ktoré sa týkajú rozpočtu. Môžeme hlasovať on blok. Ja navrhujem, aby sme hlasovali tak ako Juta Hawk, on blok. Čiže 4 pozmenujúce návrhy. Kto je za? v jednom bloku. Ďakujem. Kto je proti? Jeden je proti. Kto sa zdržiava? Nikto. Je to prijaté. Ústne pozmenujúce návrhy k uzneseniu. Chcem sa spýtať, či ich tiež môžeme odhlasovať v jednom bloku. Je tam ústny pozmeňovací návrh, ktorého text máte pred sebou. Nahradíme restoring a tak ďalej slovami covering the needs and ensuring from the mobilization of the EUSF. Môžeme to odhlasovať v bloku. Kto je za tento blok? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržiava? Je to schválené. Záverečné hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Jeden je proti. Kto sa zdržiava? Nikto. Takže jednomyselne, viac menej jednomyselne sme to odhlasovali. Nepotrebujeme elektronické hlasovanie. Ďakujeme, Sidonia. Takže toto bolo rozpočtové hlasovanie a správa pána Bögeho bude odhlasovaná rovnakým spôsobom a potom dostane eh, slovo právny servis. Čiže správa Reimer Böge je tam jeden jediný pozmeňujúci návrh pána Hartonga. Spravodajca je proti. Kto je za pán, e, pozmeňujúci návrh pána Hartonga? Jeden hlas je za. A kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté záverečné hlasovanie. Kto je za správu Reimera Bögeho? Kto je proti? Jeden je proti. Pán Šurian je proti? Nie. Pán Šurian sa trošku neskoro zobudil. Takže je to schválené rovnakou väčšinou. Teraz sa obraciam na riaditeľa právnej služby. Chcem sa spýtať, či by ste nám mohli e, povedať, aká je vaša analýza dvoch tém, ktoré sú politicky spojené. Na jednej strane ide o otázku aký je manovr- manevrovací priestor parlamentu, pokiaľ ide o pridelenie nadbytkov z rozpočtu z predchádzajúceho roka. Vlastne sú to prostriedky, kvôli ktorým musí vzniknúť opravný rozpočet, tento rok opravný rozpočet číslo 3 ale samozrejme tento opravný rozpočet je iný ako ostatné opravné rozpočty. To bola prvá otázka. A druhá otázka. Pokiaľ ide o príjmy, ktoré prichádzajú do európskeho rozpočtu, chcem sa spýtať, či z právneho hľadiska môžeme to vnímať tak, že keď sa e, vypočítavajú E, prebytky plnenia rozpočtu, príjmy, ktoré idú z pokút zaplatených Európskej únii na základe rozhodnutia komisie, či tieto príjmy môžu e, byť e, určené nejakým osobitým spôsobom, pridelené nejakým osobitným spôsobom. Čiže toto sú otázky, ktoré si musíme objasniť a, a hovorili sme o tom aj s koordinátormi. Musíme mať jednoznačné stanovisko a k tomuto opravnému rozpočtu číslo 3. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Budem veľmi stručný a obe otázky následne zodpoviem. Pokiaľ ide o návrh opravného rozpočtu číslo 3, e, Sam ste povedali, že je to veľmi špecifický opravný rozpočet, E, ktorý e, komisia predložila na základe článku 15 lomeno 3 e, finančných usmernení. Po prezentácii účtov každého roku na základe tohto predpisu každý rozpor s odhadovanými číslami sa zapracuje do následného opravného rozpočtu pre budúci rok, kde na tento rozdiel bude vytvorený špeciálny opravný rozpočet a Jediným predmetom tohto opravného rozpočtu je práve preto e, ten prebytok rozpočtu, vychádzajúc zo skutočnosti, že tento predpis 15 lomeno 3 naznačuje, že opravný rozpočet je výlučne vyčlenený na e, rozpor s odhadovanými číslami, ukazuje, že toto je naozaj technický pozmenujúci rozpočet, ktorý parlament musí v tejto forme bez úprav akceptovať a to je podľa nás eh, ten, tá interpretácia slo, slovička solely v angličtine, čiže výlučne tento rozdiel podľa eh, článku 15 odsek 3. Od, ostatné otázky z tohoto dôvodu sem nemohli byť zapracované. To je teda odpoveď na prvú otázku. K druhej otázke týkajúcej sa pokút otázky, či tieto môžu byť e, riešené osobitne a, nepoukazané späť členským krajinám. Táto otázka je politicky e, relevantná. Sú tu vždy politické i právne aspekty a vy určite pochopíte, že ja spomeniem len tie právne. Ten právny pohľad e, znamená, že treba spomenúť, že článok 15 finančných usmernení chce implementovať e, princíp rovnováhy v vyváženosti rozpočtu. To je práve tá kapitola 3 tohoto predbežného článku 15. Tento princíp znamená, že vyčlenené platobné prostriedky i príjmy rozpočtu musia byť v rovnováhe. Čiže tieto spomínané časti sú súčasťou e, e, príjmov a preto musia byť, musí byť pri kalkulácii e, pre, e, nadbytku. Ak e, sa to nemá vrátiť členským krajinám, ak je tento prebytok zahrnutý tu v tých e, pokutách za hospodárskú súťaž, to by podľa nás neroz, nerešpektovalo princíp rovnováhy. Takže takáto je naša pozícia k druhej otázke, ktorú ste nám položili, pán predseda. Ďakujem. Très bien. Bien, je vous remercie d'explications très, très claires. Ďakujem za veľmi jasné vyriešenie. Mohli by ste nám to prosím dať aj písomne, aby každý si to mohol prečítať do konca týždňa. Bolo by to veľmi užitočné. Pani spravodajkyňa, máte ešte nejaké iné otázky pre právnu službu v tejto fáze? Nie? Takže navrhujem, aby <coughs> sme <coughs> eh, hlasovali o opravnom rozpočte číslo 3 budúci týždeň 27. na ďalšej schôdzi. Takto to musíme urobiť podľa kalendára, pretože keby sme nehlasovali, tak e, posledný možný dátum správneho hľadiska by bola júlová plenárka a to by znamenalo, že E, kto mlčí, ten svedčí. A ak parlament v predpísanej lehote nepríjme žiadny pozmenujúci návrh k návrhu opravného rozpočtu, to by znamenalo, že Európsky parlament plne súhlasí s hlasovaním rady. A Zdá sa, že toto naozaj si neželáme a preto naozaj je nevyhnutné, aby sme hlasovali v výbore pre rozpočet o právnom rozpočte číslo 3 na ďalšej schôdzi 27. Okrem toho ešte máme niekoľko ďalších hlasovaní a to sa týka najmä presunov Pokiaľ ide ešte o ten opravný rozpočet číslo 3, lehota pre pozmenujúce návrhy je 20. jún na poludnie. Teraz pristúpime k hlasovaniu o transferoch. Najmä časť 3. Teraz dostane hlas, e, slovo Sidonia, ktorá navrhuje niekoľko transferov. Sidonia, vous avez la parole sur le... Sidonia, máte slovo k 18. Uh, of the, of the transfers, but... Hambím, hambím sa, ale nemám svoj zoznam presu, transferov. Chcem upremiť vašu pozornosť na to, že tu máme jeden dôležitý transfer, ktorý je prepojený so systémom SIS-2. A myslím, že to je jazda jediný kontroverzný transfer, ktorý tu máme eh, dnes ak môžem, tak by som rada vysvetlila to zázemie. Zázemie je, ten, že, zázemie je to, že došlo k problémom pri implementácii programu SIS-2. Ja, Monika Holmajer, pán Alvaro, my sme sa snažili monitorovať, akým spôsobom SIS-2 je implementovaný. Bola tam rezerva, ktorá bola zavedená počas rozpočtového konania som samozrejme k dispozícii eh, tým, ktorí budú chcieť vedieť, ako sme komunikovali s komisiou, ale v končnom dôsledku nám komisia k dnešnému momentu poskytla dôvody, ktoré podľa mňa sú dostatočné na to, aby sme schválili tento transfer. Takže kolegovia, ktorí, teda pokiaľ nebudú kolegovia, ktorí so mnou pracovali na tejto téme namietať, tak ja navrhujem, aby sme hlasovali za. V poriadku, čiže sme na transfere číslo 18. A je to téma, o ktorej sme už hovorili. Ide tam o ten problém tej rezervy pre systém SIS-2. Monika, chceš sa vyjadriť? Chcem len doplniť uh, slova Sidonie Mali sme stretnutie s komisiou a komisia na tomto stretnutí e, rozsiahlo informovala, prečo, ktoré náklady vznikli. Už na začiatku roka bolo jasné, že e, náklady výrazne prekro, prekročia tie e, pôvodné odhadované hodnoty. Nebola len jasná tá precízna hodnota. Teraz nám to komisia upresnila. Nebolo jasné, že či tie nové technické mílniky budú úspešné, ale my dúfame, že to tak bude, pretože inak by to bola naozaj e, skutočná blamáž. Takže túto 18, tento transfer číslo 18 predkladám na hlasovanie. Odporúča nám to aj spravodajkyňa, kto je za. 18, kto je za. Zobuďte sa, kto je proti. Kto sa zdržiava? 18 je prijatá. 19. Tam ide o žiadosť eh, pre transferu eh, v rámci nástroja pre humanitárnu pomoc. Je to pre opatrenia v Líbii a na pobreží Slonoviny. Predtým, než sa vyjadrí spravodajkyňa, chcem upresniť, že na strane 7 dokumentu termín ktorý tam bol pôvodne v severnej časti Cypru, toto znenie, to má byť nahradené politicky korektnejším znením. V tých oblastiach Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva efektívnu kontrolu. Každý chápe asi, aká je tam nuansa. Tu nejde o rozpočet, ale je to niečo, čo je veľmi politicky dôležité. Pokiaľ ide o tento návrh transferu, pani spravodajkyňa, čo odporúčate? Uh, Odporúčanie je, aby sme hlasovali za. Pre mňa je to dobre odôvodnená žiadosť. Vieme, že to reaguje na politický vývoj, tak na pobreží Slonoviny a ako aj v Líbii. Ja nemám žiadne výhrady voči tejto sume. Merci. Qui est en faveur de ce virement kto je za 19, za transfer číslo 19? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. A bude ešte ďalšie hlasovanie, ktoré sa týka návrhu transferu 5 a 10 ale na explicitnú žiadosť výboru pre zamestnanosť, ktorý má dať stanovisko, ale bude hlasovať až po poludní, tesne po obede, tak navrhujem, aby toto hlasovanie sme presunuli na koniec dňa. Ide o mobilizáciu globalizačného fondu a týka sa to e, dvoch e, správ, správy Matera a Reimer Böge a Keďže výbor pre zamestnanosť bude hlasovať až po poludní, tak my zo slušnosti k nemu budeme hlasovať až potom. Ďakujem Doný. A teraz tu máme minimálne jeden transfer, ktorý sa týka rozpočtu iných inštitúcií. Helga Trüppel. Helga. Vidím, že Helge tieto transfery spôsobujú obrovskú radosť a veselosť, ale ona nemôže sa deliť o túto radosť iba s Reimerom, Bögem, ale musí to všetko odprezentovať aj nám, Helga. My sme veľmi, veľmi šťastní, že si taká veselá, ale teraz je už na čase, aby si ty ako spravodajkyňa nám odprezentovala návrhy transferov pre uh, iné inštitúcie, tak aby každý mohol zdieľať tvoju, e, tvoje šťastie a veselosť. Donc, euh, nous avons un, un projet de virement sur le budget. Máme tu návrh transferu e, do, v rámci rozpočtu parlamentu Ďakujem pekne, pán predseda. Začnem. Mám tu dve požiadavky na presuny. Dovolte mi začať tými najmenej problematickými. Tie sa týkajú Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktorá bola predložená na naše zváženie. Je to akýsi globálny transfer, ktorý sa týka 14 rozpočtových liniek. Dv- dvojka, teda niektoré sú veľmi dôležité, aby sme ich spomenuli jedna po druhej. Je to celkovo v objeme 1,2 miliardy eur. E, sú to základné mzdy, základné odmeny a nároky štatutárneho personálu. E, zároveň sa to týka hlavného posilnenia rozpočtových liniek, e, ktoré sa týkajú mzdových požiadaviek a osobných výdavkov jednotlivých zamestnancov. Služba pre vonkajšiu činnosť poslala detailné vysvetlenie týchto transferov, k tomu sa ešte dostanem. Hlavný dôvod, ktorý je advokovaný, eh, v, prečo, prečo je to alokované do tohto ročného rozpočtu, je potreba úpravy, keďže čísla v niektorých rozpočtových linkách boli alebo precenené, alebo podcenené, keď bol rozpočet tvorený v roku 2010. Toto je pochopiteľné, keďže je to veľmi ťažké predvídať, aké budú reálne potreby novej inštitúcie navrhujem, aby sme dali zelenú tomuto transferu. Ďakujem. Nikto sa nehlásil o slovo, takže tento návrh transferu predkladám na hlasovanie. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Jeden je proti. Kto sa zdržiava? Nikto. Takže transfer číslo 2 z roku 2011 pre ESVČ e je schválený a teraz C4, transfer C4, ktorý sa týka nášho parlamentu. Ďakujem pekne, pri druhom transferi mám ale isté problémy. Tento transfer sa týka našho, našej vlastnej snemovne a týka sa nájmu tá prenajmu e, z 5 miliónov eur pre IT aplikácie. Parlament sa minulý rok rozhodol, že tento objem bude presunutý do rezervy, pričom e, budeme čakať na viac informácií ohľadom projektu informačno-komunikačných mobilít. Rovnako žiadal hĺbšiu analýzu a rozširšiu diskusiu. Prvá podmienka bola naplnená podľa môjho názoru, ale Nebola som súčasťou, alebo som nevidela žiadnu širšiu diskusiu, ktorá by o tom prebiehala, ale možno kolegovia boli súčasťou diskusie. Ja som v trochu zložitej pozícii, keďže sme už v polovici roka a očakávam, že administratíva čaká na tieto prostriedky. Na druhej strane, toto je otázka princípu keďže sú tu isté tendencie v rámci administratívy vyhýbať sa diskusiám nad rámec zbyra o témach, ktoré sú častokrát dôležité, týkajú sa mnohých ľudí a predovšetkým sú častokrát nákladné. Práve preto by som chcela získať názory kolegov vo výbore. Osobne by som to rada odložila, tento transfer, na základe daných podmienok. A teda aby sme sa vrátili eh, k hlavnej téme. Bola tu istá diskusia, ale to, čo sme, o čo sme odhlasovali a to, čo chceme, eh, je druhá vec, aby som vám dala ešte možno iný pohľad na základe tých informácií, ktoré sme až doposiaľ dostali, je napríklad návrh, aby sme mali eh, Wi-Fi v rôznych miestach, na plenárke a tak ďalej, čo pre mňa je v poriadku. Ale na druhej strane tento návrh Eh, hovorí aj o veľkom množstve videokonferencií v eh, parlamente. Ja neviem, či to naozaj potrebujeme, pretože môže to viesť k tomu, že veľa kolegov nebude chodiť na mítingy, ale bude chodiť len na tieto videokonferencie. A to podľa mňa rozhodne nie je dobre pre vnímanie parlamentu zvonka. A preto by som chcela diskutovať o tom, či to skutočne potrebujeme. Možno by to mohlo byť dobré riešenie. Nie, aby sme teraz rušili celú túto rezervu, ale len jej časť. Ale na začiatku by som si rada vypočula, čo hovoria ostatní kolegovia kolegovia. Ďakujem pekne. Très bien, merci Helga. Ďakujem Helga. Juran Ferm eh, je ochotný reagovať na túto výzvu? Zo pár komentárov budem s Helgou súhlasiť, ale je to trošku komplikované. Mali sme strategické diskusie. Je tu zo pár vecí, ktoré treba diskutovať. Napríklad otázka kalendára na to, aby sme také, takýto program unifikovaný dosiahli. Vieme veľmi málo na, o tom. Nemáme k tomu harmonogram. Čo ďalej potom otázka používania menej papiera na naše zasadnutia parlamentu. K tomu nemáme doplňujúcu informáciu, čo môžeme dosiahnuť, úspory a tak ďalej. V našej skupine sú e, členovia, ktorí si myslia, že by sme sa mali pozrieť aj na naše pevné prepojenie s, s Microsoftom, napríklad s Microsoftom, otázky, ktoré vychádzajú na uh, otvorenejších kódoch. To všetko treba diskutovať. Možno by sme mali dokonca toto uh, povýšiť až na uh, bod z jedného z, z zasadnutí, ktoré nás čakajú. Ďakujeme teraz pán Fernández. Eh, Ďakujem. V zásade máme eh, pozitívne eh, stanovisko k týmto cieľom pre tieto transfery. Mimochodom je to postoj, ktorý zdieľajú aj ďalšie skupiny. Nemôžeme predsa obhájiť to, že sa neustále realizujú nepotrebné cesty, ktoré realizujú len ďalší, ďal, ďalší, ďalšie emisie CO2, napríklad videokonferencie, to všetko môže spochybniť tento projekt. Nemáme nič proti tomu, že diskusia prebieha. Informácie, ktoré sme dostali, tie považujem za po, po, postačujúce, jasné a oprávnené, ale sme proti tomu, aby sa o tom dohlbky diskutovalo. Keďže tie posuny nie sú vlastne cieľom transferu, nie, nie je tu cieľ spochybniť to. Ďakujem. Très bien. Donc, euh, Elga. Helga, na základe toho, čo ste povedali vy a kolegovia, som to pochopil tak, že vy chcete preskúmanie odložiť, aj hlasovanie chcete odložiť a želáte si, aby služba parlamentu upresnila ešte niektoré neupresnené body. O politický cieľ nie je spochybnený, to pripomenul aj pán Fernández, aj Juran Ferm, ale potrebujeme ešte o určitý priestor a preto navrhujem, aby sme o tomto transfere o hlasovanie odložili. Ďakujem. Takže sme ukončili hlasovania, okrem toho hlasovania, ktoré nás ešte čaká na konci schôdzi, ktoré sa týka toho globalizačného fondu. A pokiaľ ide o um, ďalšie postupy, Monika. Aha, pokiaľ ide o, o politiku o budov, o, Monika nemá správu dnes a môžeme pristúpiť e, k skúmaniu dvoch e, správ pána Karla Haglunda, body 8 a 9, ktoré sa týkajú rámcového programu pre výskum. Slovo dostane spravodajca aby sme mohli urobiť e, výmenu názorov. Mohli by ste predstaviť obidve správy naraz, alebo ako chcete, mohli by sme mať spoločnú rozpravu k týmto dvom témam. Pán Haglund. All, Ďakujem. V prvom rade, pán predseda, sa chcem ospravedlniť za absenciu na poslednom stretnutí. Musel som e, byť e, v svojej krajine a chcem poďakovať pani Jensen, že sa ujala tejto témy v mojom mene. Zelená kniha je veľmi dôležitou dôležitým dokumentom a témou, ktorá je v súlade e, s našimi politikami tu v parlamente, v našom výbore e, za posledné roky. Návrh stanoviska, tak ako bol naposledy predložený, má e, zo pár základných bodov. Prvý je ten, že napriek tej e, idei, myšlienke prepojiť stratégiu 2020 so všetkými európskymi politikami, si myslím, že je dôležité zdôležiť, že kohezná a štrukturálna politika, štrukturálne fondy sú doplňujúcimi e, prostriedkami e, financovania výskumu. Tu sa zdá byť, môže to byť očividné, ale treba to naozaj zdôrazniť v tomto stanovisku. V stanovisku som sa takisto pokusil zapracovať iniciatívu e, k inovatívnym e, postupom e, komisie. Nie som celkom presvedčený o tzv. soft loans, mekých pôžičkách. Spravodajca za socialistov Tieňový je trošku pozitívnejší. Diskutovali sme to, ktoré musíme si vyjasniť, ako oni napríklad vnímajú tento model a na základe tohto rozhovoru snáď ešte môžem pozmeniť moje stanovisko a tiež diskusie s e, Komisiou a Európskou investičnou bankou. Takisto by som bol e, za prístup e, viac založený na, na dôvere, nie na strachu z rizík, zlyhania. Takisto potom otázka zjednodušenia, čo bolo diskutované aj v správach o finančných ustanoveniach pani Gresle. Ide tu o zdôleznenie potreby e, mať zjednodušenie. Je to veľmi rozhodujúce, ak chcete mať úspech v rámci e, 8. E, rámcového programu pre výskum. A ešte chcem povedať e, k druhej, k druhej správe, že skôr či neskôr e, veľké projekty ako ITRE a Galileo si budú zaslužovať e, e, lepší, lepší, lepší prístup, aby tu nedošlo k akejsi kanibalizácii e, rámcového výskumného programu, tak ako to vidíme. Je tu o výzvy financovania ITRU napríklad. Treba sa vyhnúť situácii, ktorú tu máme teraz. A posledná snáď dôležitá poznámka Treba zdôrazniť skutočnosť, že vo všeobecnosti potrebujeme viac prostriedkov na výskum a rozvoj, ak chceme splniť stratégiu 2020, niečo, čo si zaslúži aj politickú podporu. Všetci vieme, že že napríklad minulotýžňová správa pána Garigu v Štrasburgu ukázala e, nám, ako možno byť efektívny na viacerých úrovniach. Toto treba E, zdôrazniť, aký e, úspech mala teda táto správa minulý týždeň v pléne. A ďalšia vec, kde ešte nemáme e, časový harmonogram z gestorského výboru, takže sme sa ďaleko nedostali. A tu sa snažím spolupracovať aj s Reimerom, pretože on je gestorom témy Euratom. Jeho téma sa spája s financovaním ITERu, je to tá istá výzva, Takže naozaj toto je v súlode s tým. Ešte stále nemáme návrh e, stanoviska. Jedna z vecí, ktorá sa dá e, pripraviť už teraz, je možnosť znížiť celkový rámec asi o 100 miliónov eur. A to je preto, že svoje financovanie znížia aj Japonci a tým pádom všetci budú nasledovať vzhľadom na katastrofu e, vo Fukushime. A posledná vec k tejto druhej správe ešte. Myslím si, že existuje politická podpora zdôraznenia toho, že musíme mať preskupenie fondov v tejto oblasti e, s cieľom zvýšiť e, jadrovú bezpečnosť. Myslím si, že to nájde širokú podporu v tomto parlamente to treba naozaj zdôrazňovať, keď sa bude na, finálne navrhovať toto druhé stanovisko k Euratomu. Takže toľko moje prvé poznámky k týmto dvom stanoviskám. I lehota e, na predkladne pozmeňujúcich návrhov vyprší zajtra, takže sa teším na spoluprácu s ďalšími skupinami na e, vytváraní e, záverečnej verzie stanoviska. Ďakujem, pán predseda. E, Ďakujem, milí kolegovia. Milý kolega, to bola veľmi jasná prezentácia. Chcem sa spýtať, či sa niekto chce k tomu vyjadriť, či má otázky. Reimer? Ja, vielen Dank. Ich möchte mich... Uh... Ďakujem. Mm, chcem sa vyjadriť stručnosti k tej súvislosti s témou ITER a nevyriešenými finančnými problémami. Musím priznať, že si robím veľké obavy z toho, ako sa rieši otázka téma v komisii aj v rade na základe tých návrhov financovania od komisie. Začnem s takou zvláštnou skúsenosťou z minulého týždňa zo Štrasburgu. Dostal som e-mail vo štvrtok ráno od dôležitého generálneho riaditeľstva, od ľudí, ktorí sú zodpovední za vzťahy s parlamentom. Medzi 9. a 10. predpoludní mi zaslali prozbu, že dôležitý generálny riaditeľ chce sa so mnou ako so spravodajcom E, stretnúť v Bruseli v štvrtok popoludní alebo najneskôr v piatok ráno, pretože e, musí ísť e, budúci týždeň na radu ITER v Japonsku. Akí ľudia sú to, čo sú toto za ľudia, akí blázni? Poviem to jednoznačne. Sú asi úplní blázni. Čo si oni myslia? A ako to zaobchádzajú s parlamentom? Je dobré, že chápu, že pred medzinárodnými konferenciami, o tom sa už hovorilo, že pred medzinárodnými konferenciami musia byť intenzívnejšie v kontakte <coughs> s, parlam- s parlamentom a s rozpočtovým výborom, predtým než sa zaviažu k niečomu medzinárodne. Pani Ferrero Waldner to takto správne robila aj pred e, dôležitými donorskými konferenciami medzi- na medzinárodnej úrovni, koordinovala sa s výborom AFET, ale prosím, nech s nami nejednajú v takejto forme. Je to e, dosť neprístojné, ako na nás vyvíjajú tlak. A zároveň neviem, či vôbec je nejaká možnosť, aby sa rada dohodla do leta na nejakej rozumnej e, možnosti financovania ITERu. Máme tu tú zvyčajnú kombináciu reštrukturalizácie, revízie a doponkového financovania. Viem, že sú členské štáty, ktoré spochybňujú celkovú sumu, chcú ju znížiť pretože chcú naďalej vyvíjať tlak na štruktúry nového riadenia. Potom sú také členské štáty, ktoré chcú počkať na to, ako skončí 15. oktobra rozpočtový rok pre poľnohospodárstvo, pretože ešte sa musia e, poskytnúť finančné pomoci pre zeleninu a nevieme, aké budeme mať možnosti v rámci nespotrebovaných peňazí a musí sa takisto dbať na to, aby ten rozpočet na rok 2012 vyzeral tak v číslach, ako si predstavujeme. Veľmi presne si musíme budúci týždeň pozrieť, ktoré rozpravy v Rade povedú uh, k téme júlového trialógu. Jedna vec sa stať nesmie, totiž tá, že neschopnosť rady prijať oddelené rozhodnutie k ITERu, obsahuje to nebezpečenstvo, že veci budú spojené, zlúčené a následne na verejnosti sa bude predstierať, že za to je zodpovedný parlament. Mimochodom je to celkom zaujímavý test, čo sa teraz deje, ako vyzerá jednomyselnosť pri revízii rozpočtu. Čo to vlastne znamená? to, čo rada chcela presadiť ako zmeny na základe protokolového vyhlásenia k Lisabonskej zmluve, ale aj určite aj s pôžitkom, určitým pôžitkom, aby obmedzi, e, obmedzila naše právomoci, tak to padá naozaj všetko a smeruje a ukazuje naspäť na radu. A to je zaujímavý e, proces e, rastu a poučení aj e, v rade. Chcem tu povedať, že na jednom z následných zasadnutí, možno 27. by sme mali intenzívne, možno za zatvorenými dverami in, diskutovať o ITRI a e, takisto hĺbková diskusia s koordinátormi, aby toto všetko nespelo k takým smerom, že e, neschopnosť konať rady a tiež potom nie veľmi e, e, dobrá činnosť komisie povede k tomu, že my budeme označení za tých vinníkov. To som chcel povedať, pretože ma naozaj znepokojuje, ako v rade e, konajú, kde komisia sa určite snaží hrať si svoje hry, ale podľa mňa s tými číslami nepracujú veľmi seriózne. Ďakujeme, Reimer. Ann Jensen eh, požiadala o slovo. Well, I... Nuž, ja by som chcela poďakovať Rajmerovi za toto vysvetlenie ohľadom situácie, hoci stále to ešte nie je pomerne zrejme. A chcela by som povedať, že ako spolupredsedníčka eh, delegácie do Kadrašu, eh, ktorá má ísť na ITRE, som dostala list od komisárky Quinn a mali sme tu aj iné oslovenia zo strany komisie, kde veľmi silne tlačili na to, aby sa čosi stalo a rozhodne musíme poslať nejakú odpoveď. Takže preto e, vítam Reimerov návrh, aby sme to otvorili počas nadchádzajúcich týždňov, pretože odpoveď by nemala byť, by byť len odpoveďou zo strany šéfov delegácií, ale zo strany predsedu výboru ako takého. Keď sme o tom diskutovali v Kadalaši, tak e, nemala som pocit, že by to bola nejaká jednoduchá záležitosť konkrétne, pretože ten problém v parlamente nie je nevyhnutne spojený s projektom ako takým, teda s výnimkou zelených, ale je to otázka financovania. Je to jednoducho čisto skutočnosť, že komisia navrhuje, a rada si to osvojila, aby sme veľkú časť týchto prostriedkov zobrali z rozpočtu pre vedu a výskum. Samozrejme, že chápem, že komisia si teraz myslí, že rada sa posunula, pretože od začiatku um, chceli zobrať všetko z rozpočtu pre výskum. Ale stále je to čosi, čo je veľmi zložité pre parlament, k čomu sa veľmi ťažko prikývne. A práve preto aj my nachádzame ťažkosti pri príjmaní takýchto rýchlych rozhodnutí. Okrem toho, tu máme radu, ktorá je neuveriteľne pomalá. A myslím si, že komisia by možno mala zvýšiť svoje úsilie, tak aby rada dospela k rozumnému názoru, skôr než len aby nás tlačili opačným smerom. Ďakujem. Ďakujeme. I just want to, um... Ďakujem pekne, pán predseda. A chcela som len povedať, že sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi a sústredneme sa na tú otázku spoločného strategického rámca. Súhlasím s tými bodmi, ktoré sú v návrhu tohoto stanoviska, tam ako to navrhoval už aj pán spravodajca. My sme chceli len zdôrazniť nad rámec toho, čo hovoril spravodajca, aká je dôležitosť vytvárania dlhodobého plánu pre trojpercentný cieľ eh, investícií do inovácií v rámci Európy, tak aby sme tu mali silnejšiu a efektívnejšiu správu týchto 3%, tak aby toto úsilie, ktoré bude vyvíjať komisia, reagovali na to aj členské štáty a zároveň, aby sa na to reagovalo aj po verejnom a súkromnom sektore. To, bola, to bol odsek, ktorý bol zahrnutý v správe SURE a mali by sme tu eh, počiarknúť tú dôležitosť týchto 3% a zároveň ako chceme dosiahnuť tento 3% cieľ v oblasti investícií do vedy a výskumu. Rovnako je to s tým aj spojené a to je skutočnosť, že spoločný strategický rámec je zameraný na excelenciu, excelentnosť a ten by mal byť komplementárny eh, s štruktúrálnymi fondami, ale stále viac a viac vlastne na, okrem eh, podporovania výskumu potrebujeme mať aj komplementaritu medzi týmito časťami a zároveň to musí ísť o istú kompatibilitu pravidel, pretože v súčasnosti máme veľmi odlišné pravidla. A toto je taká šedá oblasť pre výskumníkov, najmä v krajinách, ktoré majú prístup k prostriedkom na vedu a výskum zo štruktúrnych prostriedkov. Tie pravidlá sú častokrát veľmi odlišné, líšia sa a e, spadá to vlastne do oblasti európskeho financovania ako takej. Takže keď sa teraz venujeme zjednodušovaniu v oblasti spoločnosti strategického rámca, musíme skúmať aj financovanie výskumu prostredníctvom štruktúrálnych fondov. A ďalší bod, e, máte toho treba stimulovať. Sú tu nástroje, ktoré sú flexibilné, rýchle a jednoducho uplatniteľné v rámci spoločných programov. Až doposiaľ bol ten spoločný program veľmi komplexný a mali by sme stimulovať komisiu k tomu, aby mala e, jednoduchšie, efektívnejší spôsob, ako vytvárať spoločný strategický plán medzi európskou úrovňou a úrovňou členských štátov. Takže to je práve bod, ktorý by sme tam chceli vsunúť. V zásade súhlasíme s tým, čo navrhuje pán spravodajca. Ďakujem pekne. Sibuku James Ellis. James Ellis, nech sa páči. Chairman, um, Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som privítal vyjadrenia zo strany nášho spravodajcu k obom týmto témam, pretože podľa mňa to je veľmi dôležitá oblasť pre budúce využívanie európskych fondov, predovšetkým ak chceme povedať, že aká je tolerancia pre riziko a pre zjednodušovanie, ktorí vyplývajú z našej diskusii vždy znova a znova. Je to veľmi dôležité, aby sme zdôraznili, že potrebujeme vlastne eh, ako keby podpory tých eh, výskumníkov, ktorí boli znechutení týmto systémom, lebo bol príliš eh, zložitý, aby nám neodišli kam si inam. A čo je zároveň veľmi dôležité, keď sa dotkneme tej témy ITRE, tu mám dva komentáre, radi by sme privítali Ehm, výsledky e, z, z návštevy. Zdá sa, že tá správa je vynikajúca, nebol som tam, ale zdá sa, že vychádzame z toho istého rozumného, veľmi efektívneho prístupu ohľadom toho, ako by sme mali využívať návštevy pri kontrole využívania prostriedkov. To je čosi, čo môžeme len silno odporúčať, ale obávam sa toho, čo hovoril Reimer ohľadom toho procesu počas nadchádzajúcich niekoľkých týždňov, pretože chápem to tak a toto je Ehm, toto je veľmi dôležitý, podstatný prvok, pretože jeden z tých projektov, ten projekt GEM, je z oblasti, ktorú zastupujem ja. A tento projekt je teraz vlastne postupne odpájaný, postupne ukončovaný, ale nevieme ako, či to bude v ktorom období, do roku 2014, do roku 2015. Tu máte obrovský objem e, poznania, vedomostí, e, výskumníkov, ktorí majú vlastne tieto vedomosti dávať do celkového projektu ITRE v priebehu dlhodobého kontaktu. Čo je bolo veľmi smutné, bolo to, že vybudujeme takúto európsku expertízu a potom ju v podstate zrušíme alebo odsunieme si na bok, pretože sme neprijali rozhodnutie na ITRE na daný rok a potom projekt vlastne skončí bez prostriedkov. To rozhodne nie je to, čo chceme spraviť ak eh, sme za to, aby tento projekt ITER fungoval ďalej. Takže chcem všetkých požiadať, aby kým dôjdeme k trialógu, aby sme aspoň na úrovni rozpočtového orgánu dospeli k dohode. Máme tu na to dva roky, 2012 a 2013, ale rozhodne by to nemalo byť len na rade eh, alebo len na nás v parlamente Mali by sme nájsť dohodu, musíme nájsť všetky možné prostriedky, ktoré nám pomôžu dosiahnuť dohodu medzi oboma stranami rozpočtových orgánov skôr ako pôjdeme na letné prázdniny. Pretože keď sa vrátime na jeseň a zistíme, že nám personál z projektu JET, personál z projektu JET uteká, pretože nemajú peniaze, to je rozhodne to posledné, čo chceme vidieť. Ďakujem pekne. Myslím si, že teraz sa nachádzame vo veľmi dôležitej fáze, v ktorej ide o veľa. A tak ako povedali viacerí, najmä e, Reimer, aj mne spôsobuje obavy téma ITER a to, ako, aký tam nastal zvrat. Mám dojem, že rada nevie, čo chce. Vzhľadom na posledný vývoj, e, či už vedecký, finančný, politický, rada zdá sa nevie vôbec, čo chce. A je jasné, že ak financovanie nových výdavkov, nových e, nadmerných výdavkov ITER by mal ísť iba z rámcového programu pre výskum, tak potom rámcový program pre výskum stratí svoju hlavnú užitočnosť v iných oblastiach, e, pretože tá kritická masa financí pôjde na tento projekt a na ostatné nezvýši. My chceme vytvoriť inovatívnu ekonomiku v Európe na základe inovácií, výskumu a tak ďalej, ale v realite budeme mať e, menej financií na všetky projekty, okrem veľkých, e, niekoľkých veľkých projektov. Čiže naozaj <coughs> je to veľká ťažkosť. Maďarské predsedníctvo aj poľské predsedníctvo budú v budúcnosti predkladať nové e, návrhy na Rade ministrov, čiže už v nasledujúcich dňoch alebo týždňoch dôjde k novému, k ďalšiemu vývoju. A no tak ako Reimer povedal, bude výmena názorov na základe najnovších informácií, ktoré máme a e, budeme sa snažiť zistiť, akú taktiku by mohol mať rozpočtový výbor parlamentu. A musíme to urobiť ešte pred trialógom, pretože včera sme o tom hovorili s koordinátormi. Mm. Súhlasíme s koordinátormi v tom, že táto téma bude na programe dňa trialógu, či už parlament to navrhne alebo nie. Určite sa o tom bude hovoriť a preto musíme si pripraviť nejakú pozíciu, ktorú potom budeme môcť hájiť. E, budúci pondelok už bez pochyby budeme mať prvú príležitosť na výmenu názorov. Bude to spoločné stretnutie výboru ŠUR a výboru pre rozpočet. Takisto tam bude prítomný aj výkonný výbor. A bude to stretnutie za zatvorenými dverami. To hovorím pre všetkých, ktorí by sa chceli zúčastniť na tej práci, ale nie sú členmi rozpočtového výboru. Bude to spoločné pracovné stretnutie za zatvorenými dverami e, medzi poslancami parlamentu, ktorí sa venujú rozpočtovým bodom a takisto s odpovednými zástupcami komisie, aby sme zistili, aká je situácia v tejto fáze, prípravnej fáze pri príprave viacročného finančného rámca a takisto sa budeme pripravovať na výmenu názorov o veľkých rozpočtových témach tohto e, roka. Ďakujem rečníkom. Pán Haglund, chcete predložiť nejaké závery z e, tejto výmeny názorov? Uh, all... Áno, ďakujem, pán predseda. Zelená kniha k tomuto programu. No už dá sa len veľmi ľahko súhlasiť s predrečníkmi, ktorí predlo- predložia, uh, ak budú mať čas do zajtra, pozmejúce návrhy. Otázka roadmap cestovnej mapy je dobrá, dobrou napríklad uh, iniciatívou. Ďalej potom k eh, ďalším témam, ktoré sú oveľa zložitejšie, dá sa súhlasiť uh, s kolegami Böge a Jensen a za závermi pána predsedu Jamesovi chcem povedať, že sa musíme vyhnúť tomu, čo povedal Ak sa prispôsobíme situácii, kde nedostatok prostriedkov, tak môžeme skončiť v situácii, že to padne na parlament, pretože je veľmi ľahké povedať, že práve parlament spôsobil túto situáciu. Dosledovávanie tých projektov môže ukázať, že sú e, projekty, projekty nedostatočne financované a na to môže potom, ako som povedal, kanibalizovať na tomto rámcovom programe práve e, rada. Nie je férové nás označovať za vynikov problémov financovania. Ľudia ako Jane sa potom dostávajú do nepríjemnej situácie vo svojich volebných okrskoch, ako aj iní, takže treba dobre e, zahrať túto partiu, aby sme neboli obetnými barankami tohoto postupu. Preto vítam tiež možnosť strategickej diskusie e, za zatvorenými dverami, aby sme mali e, možnosť prediskutovať, ako sa k tomu postaviť. vytvoriť nejaké riešenie s radou a komisiou tejto otázky treba sa dohodnúť na, to, na tomto z rámcového programu. Vždy sa dá uh, negociovať, možnosť nájsť spoločnú reč, ale to, čo je teraz pred nami na stole, nie je dobrým návrhom pre spoločnú reč. Verím, že takýto názor si nájde silnú podporu tu v parlamentu. Takto vnímam situáciu, viac či menej možno ju takto sumarizovať v tejto chvíli. Ďakujem, pán spravodajca. Pripomínam, že pokiaľ ide o zelenú knihu, strategický rámec pre výskum, lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 16. jún 13.00 a správu by sme mali vo výbore pre rozpočet eh, príjmať 12. alebo 13. júla aby sme e, sa pripravili na hlasovanie v ITRE 30. augusta a potom to pôjde na plenárku v septembri, na druhú plenárku v septembri. Pokiaľ ide o ďalšiu správu o jadrovej energetike, tam je lehota na pozmenujúce návrhy už e, uplynula a hlasovanie na plenárke by malo e, byť v októbri. Milí kolegovia, milé kolegyne, boli sme rýchlejší, ako sme predpokladali, takže máme ešte čas a preto navrhujem, aby sme teraz hovorili o bode 12. Ehm, naša kolegyňa Kozolino je medzi nami a preto dostane slovo. Pre ostatných členov výboru chcem povedať, že sme tak dobre efektívne pracovali, že sme dosť urýchlili našu prácu a preto upozorním pána e, srbského vicepremiéra, že sme o pripravení na e, vypočutie už v prvej časti popoludňajšej schôdze. Ja teda navrhujem, aby sme teraz hovorili o správe Kozolino, aby sme o 15.30 e, sa stretli s pánom srbským vicepremiérom a potom budeme e, hlasovať e, o Barbarinej správe, hneď potom vypočutí a výboru pre zamestnanosť e, to vysvetlíme a tým môžeme ukončiť prácu skôr, to asi chcú všetci. Samozrejme máme tam ešte správu pána Šuriana a uvidíme, či by sme sa jej mohli venovať na začiatku popoludnejšej schôdze. Teraz e, pani Kozolino, potom Laslo by mohol odprezentovať e, túto správu buď teraz, alebo hneď po obede. Takže takto budeme e, postupovať. E, pani Kozolino, máte e, slovo k Európskej platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. E, Ďakujem pekne. Musíme tu poskytnúť stanovisko k Európskej platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Vieme, že je to jedna z priorit stratégie 2020. Tiež vieme, že táto platforma je, ma je potrebná. Ide určitý súbor nástrojov, ktorý nám môže pomôcť konať proti nárastu chudoby a sociálneho vyčlenovania v Európe. A potom tretia úvaha, úloha členských krajín, to má zásadný význam. Čiže na čo treba predovšetkým upozorňovať v súvislosti so stanoviskom e, rozpočtového výboru? Predovšetkým hlavne dve nevyhnutné veci alebo požiadavky. Poprvé ide o to, že potrebujeme väčšiu koherenciu u základných vyhlásení, ktoré ako výbor, ako parlament poskytujeme, ako komisia členské krajiny takisto. A, a tiež potom ide aj o prostriedky, ktoré vyčlenujeme na politiku boja proti chudobe. Rovnaké odporúčania, ktoré 7. júna boli avizované zo strany komisie mimochodom. V súvislosti s prvými reformnými programami jednotlivých členských krajín je tu jasný odkaz na nevyhnutnosť toho, že členské krajiny by túto tému mali vnímať s vyššou mierou pozornosti. A predovšetkým, keď ide o to, zostavovať politiky, ktoré e, majú slúžiť na boj proti chudobe a e, sociálnej exklúzii. Ide tu o, o spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, kde je výzva pre všetkých aktérov, aby bola väčšia miera koherencie v tejto politike. To všetko sú teda témy, ktoré si musíme ako výbor vytýčiť. potrebujeme vyššiu koherenciu, silné prepojenie medzi politikami, ktoré avizujeme záväzkami, ktoré preberáme v súvislosti s stratégiou 2020 a s prostriedkami, ktoré e, dávame na tieto politiky. Takže tu je na mieste apel na členské krajiny i na nás ako parlament do vlastných radov. Ak sme európska inštitúcia, takisto treba apelovať aj na komisiu. Potrebujeme určite jasnú politiku. V tejto súvislosti potrebujeme zodpovedajúce prostriedky tiež. Odkazujeme aj na rôzne nástroje, ktoré existujú a domnievame sa, že v roku 2012 tie zdroje, ktoré na tieto programy máme, e, musíme navýšiť. Takisto treba jasne ukázať, kde tieto prostriedky sú k dispozícii. A tam už vidím väčšie problémy. Tá úloha nebude ľahká. My ako e, výbor musíme ísť týmto smerom ako prvý a bude, potrebujeme tiež transparentnosť a prehľadnosť štátov, ale aj pokiaľ ide o spôsob, akým my sami postupujeme, keď ide o využitie rozpočtových prostriedkov na tieto témy. A ďalšia otázka, ktorú, na ktorú treba upozorniť komisiu, menovite tá, že v minulých rokoch vlastne neprebiehala skutočná reálna politika v tejto súvislosti. Sú tu pardon, opravujem sa, je tu, jas, je tu jasná, e, jasná politika, máme tu na to rozpočet, regionálny fond, fond na regionálny rozvoj, takisto pohľad e, z, z perspektívy všeobecných politík, ktorú e, Európska únia v minulých rokoch realizovala, pokiaľ išlo o boj proti chudobe. Ale nemáme naozaj možnosť preveriť, či tieto politiky mali svoj účinok, špecifické politiky, ktoré Európska únia realizovala prostredníctvom rôznych nástrojov. Takže nemôžeme celkom presne merať, aké účinky tieto politiky majú. Sú tu programy, ktoré <clears throat> prebiehajú v rokoch 2007 až 2013. Potom sú tu ďalšie body, kde chcem poprosiť komisiu, aby vyjadrila svoj názor alebo e, zamýšľala sa nad tým. Účinnosť, efektivita politik musí byť preverená k tých, ktoré máme v oblasti boja proti chudobe. Využitie prostriedkov, to treba preveriť a tiež účinnosť týchto prostriedkov. Tomu treba e, ako rozpočtový výbor zaujať stanovisko k týmto dvom bodom. A preto by som vašu pozornosť chcel upriamiť práve na tieto dva body, ktoré som spomenul v rámci tohto stanoviska. To bude tiež príspevkom bojov proti chudobe a sociálnym rizikám, ktoré treba znížiť a treba vytvoriť všetko transparentnejšie, konkrétnejšie. Ďakujem, milý kolega. Pán Kozlovský sa hlási. Tak, ďakujem bardzo, panie przewodniczący. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że zgadzam się z opiniodawcą. Dziękuję, pan predseda. V prvom rade chcem povedať, že súhlasím s autorom stanoviska. E, naše stanovisko nášho výboru je dôležité, aby e, sa tu podrobne e, ukázalo, ako sa používajú prostriedky v súvislosti s vlajkovou iniciatívou, ktorú práve spomíname. Chcem však ešte dodať, že táto platforma sa vytvára každoročne a z tohoto pohľadu teda potrebujeme podrobnosti nielen na rozpočet 2012. Tu samozrejme, pretože samozrejme význam rámcového výskumného programu pre Európsku úniu nemožno podceniť. Napriek tomu chcem apelovať tým smerom, že tieto iniciatívy vlajkového charakteru majú byť na prvom mieste – a podmienky pre koordináciu jednotlivých fondov rozvojového, sociálneho a tak ďalej sú dôležité. Súčasne sú tu rôzne doplňujúce prvky, ako napríklad Európsky globalizačný fond alebo Európsky inštitút e, Progres. A tu ide samozrejme o rozvoj vo vidieckých oblastiach a tiež o e, realizáciu jednotlivých cieľov tejto platformy a preto by bolo určite zaujímavé a dobré, keby sme zodpovedajúcim spôsobom mohli e, e, vyhodnotiť európsky semester s ohľadom na tieto ciele, pokiaľ ide o malé a stredné podniky a boj proti chudobe tak tu som trošku prechvapený, že v oznámení komisie táto oblasť vôbec nie je spomenutá, pretože chcem e, naozaj podčiarknúť, že tri štvrtiny pracovných miest vytvárajú malé a stredné podniky v Európe. A to by samozrejme pre ohrozené skupiny e, mohlo byť dôvodom k tomu e, obrátiť tú pozornosť na túto oblasť, kde ako majú tieto oblasti význam pre sociálnu súdržnosť. To, čo kolegovia povedali o veľkých mestách, že majú veľké ťažkosti e, s chudobou, to samozrejme e, je pravdou, ale upriamme prosím pozornosť aj na to, že podobné problémy máme aj na vidieku tí majú tiež ťažk, tu majú ľudia tiež ťažký prístup k službám a možnostiam nájsť pracovné miesta. Často musia trpeť aj i rodiny, deti e, z dôvodu nezamestnanosti a chudoby. Tu sa vlastne nás, násobia tie pro, problémy vyplývajúce z chudoby. Sťaženie prístupu k internetu a k informáciám predrečník hovoril o tom, že chudoba je oveľa vyššia v e, kruhoch postihnutých e, ľudí. Ďalší kolega tvrdí, že práve podpora e, postihnutých je dôstojným cieľom, dôležitým cieľom. Chcem tiež hovoriť o opatreniach týkajúcich sa zamestnávania pristahovalcov a žien. Myslím si, že je dôležité tu je dôležité tu podporovať e, e, školiace aktivity, ďalšie vzdelávanie, ktoré smerujú práve na tieto e, skupiny obyvateľov, ktoré majú ťažkosti, pretože tieto opatrenia vzdelávania môžu byť dôležitým prvkom pri boji proti chudobe. A ešte dve ďalšie poznámky. Vážim si veľmi zámer pána Dardena, ale nie vo všetkých bodoch môžem súhlasiť Ide tu o sociálnu e, istotu, zabezpečenie všetkých pracujúcich, všetkých členských krajín. Po druhé, som sa, samozrejme e, súhlasím s ním, že zastupcovia tých skupín, ktoré, ktorých sa týka chudoba, že títo potrebujú platformu na každoročnej báze a za polského predsedníctva sa 17. 18. októbra eh, vytvorí takáto platforma v Krakove. Merci. Ďakujem veľmi pekne. Tieto témy sú pre nás politicky veľmi komplikované, pretože ich eh, dôležitosť je politicky veľmi dôležitá v každej krajine na národnej úrovni. V každej politickej krajine sú v každej krajine sú politické problémy, ktoré sú prepojené e, s hospodárskou krízou. Takisto sú to problémy s koordináciou národných hospodárskych politik, s dobrým fungovaním vnútorného trhu a v oblasti e, sociálnej politiky máme oveľa menej rozpočtových prostriedkov aj právomocí ako v tej prvej právomoci, ako v tej prvej oblasti. Čiže máme tu dilemu. O občan od nás očakáva, že budeme hovoriť o sociálnych problémoch, o problémoch s príjmom, s chudobou, s životnou úrovňou, ale práve tieto témy spadajú najviac do právomoci členských štátov a Európska únia tu má iba doplnkové právomoci. A na druhej strane, ako navrhuje pán spravodajca aj pán Kozlovský, mali by sme sa pokúsiť využiť tie nástroje, ktoré má EÚ a mali by sme tie nástroje urobiť efektívnejšími, aby e, tu EÚ mala väčší záber, aby sme dosiahli tú delikatnú rovnováhu. Pán Kozolino, chcete ešte niečo doplniť k pánovi Kozlovskému? Len by som chcel povedať toľko, že tento spoločný návrh je vítaný aj z našej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pokiaľ ide o časový harmonogram lehota pre pozmeňujúce návrhy je 21. jún. Schválenie stanoviska na našom výbore bude 12. 13. júla, tak aby výbor pre zamestnanosť poznal naše stanovisko pred svojim hlasovaním, ktoré sa bude konať 8. septembra vo výbore pre zamestnanosť. <clears throat> Navrhujem teraz, aby sme dali slovo Láslovi Šurianovi, ktorý sa vyjadri k bodu 11, návrh stanoviska k Európskemu semestru pre koordináciu hospodárskej politiky. Je to stanovisko e, na žiadosť výboru EKON, ktorý chce, aby my sme teda vydali naše stanovisko Láslo. <coughs> You, Ďakujem pekne, pán predseda. Je to naozaj veľmi dôležitá téma. Zdieľam tento názor. Na druhej strane, ak máme pripraviť akúsi kritiku voči tomuto dokumentu od Ekonu, môj návrh bol oveľa silnejší, než je súčasné znenie. Ale myslím, že by sme mali obmedziť e, naše vyjadrenia len na portfólio rozpočtového výboru. Myslím teda, že naše stanovisko by malo byť trošku zmiernené. Len aby som vám dal ešte príklad. Pre mňa je to trochu úsmevné predpisovať komisii to, že má predložiť nejaký konkrétny materiál na daný deň, a špecifikovať e, potom 10. január. Ale nie je to výbor Ekon, oni to musia potom prediskutovať. A my zostaneme čisto len na e, úrovni rozpočtového portfólia. V rámci tohoto stručného e, stanoviska sa sústreďujem predovšetkým na 5 odsekov. A to môže byť zjednodušené v tejto prezentácii, 5 slovami, tak povediac. Prvá otázka je načasovanie. Celá procedúra by sa mala sústrediť len na prvú časť roka. To je tá, náš hlavný bod 1. Bod 2. Slovo je synergia. A síce vyzývame, aby bola väčšia miera synergie medzi operačným rozpočtom parlamentu a európskym rozpočtom. Tretí bod je že by sme chceli zachovať medziparlamentné stretnutia, ktoré sú našou každoročnou praxou. A niekedy to je aj akási miera slušnosti, ale niekedy to je aj veľmi dôležité a užitočné. A táto situácia počas súčasného európskeho semestra nám dáva aj dobrý dôvod pre takéto medziparlamentné stretnutia a pevne verím, že budeme môcť aj naďalej pokračovať v našej praxi. Ďalej, čo sa týka bodu 4, tu spomíname koheznú politiku. Dostali sme niekoľko kritických vyjadrení voči tomuto. Otázky boli, že prečo spomíname len koheznú politiku v tomto dokumente. Myslím, že dôležitosť koheznej politiky ako hlavného nástroja pre dosiahnutie cieľov stratégie 2020 je skutočne rozumný a dôležitý, aby sme ho spomenuli. A obávam sa, že iné dôležité časti rozpočtu už nie sú až tak veľmi relevantné prirodzene. Keď sa pozrieme na tieto, budeme musieť veľmi vážne zvážiť dosiahnutie čo najširšieho možného koncenzu. No a v neposlednom rade, aj naposledy, keď som hovoril o možnosti tohoto stanoviska, spomínal som to, že by sme mali rešpektovať istú mieru citlivosti. Ale v každom prípade hlavná téma je otázka vzťahov medzi komisiou a radou. My sme tu aj zopakovali posolstvo výboru EKON a síce, že parlament musí byť kľúčovou časťou týchto vzťahov a v rozpočtovom výbore by sme to mali počerknúť. Mali by sme sa zapájať a zúčastňovať aj do tejto procedúry a poskytovať informácie a získavať informácie a len potom môžeme urobiť najlepšie možné výsledky pri propagácii ďalších tém a zároveň budeme môcť vidieť, e, koľko prostriedkov bolo využitých pre stratégiu 2020 v národných rozpočtoch. Budeme vedieť, akým spôsobom e, to doka- tomu dokážeme pomôcť našim rozpočtom a tak ďalej. Dovolte mi teda potvrdiť, pán predseda, že taký je návrh. Som otvorený diskusii e, tieňových spravodajcov a ďalších, ktorí majú záujem o túto tému. A ak si správne pamätám, Naposledy som vám aj poskytol časový harmonogram, ktorý sa potom nachádzal aj v Kobu News. Mali sme na to, máme na to týždeň predkladať pozmenujúce návrhy. A potom budeme môcť naplniť náš program. Počuli sme e, počuli sme klebety, že dochádza k akémusi napätiu medzi komisiou a radou. To nie je naša úloha, ani to nie je výsledok našej práce. Nie sme z toho veľmi nadšení. Ja osobne som mal dojem, že komisia nechápala skutočne požiadavky a želania členských štátov, lebo celá táto procedúra bola začatá členskými štátmi a išlo o dobrovoľnú spoluprácu v oblasti ekonomickej politiky. Komisia sa častokrát správa ako učiteľ ktorý poskytuje hodiny a ktorý trestá členské štáty. Ale to je ich robota. Oni si to musia riadiť a spravovať. Ale do budúcnosti, ako aj povedal sám komisár, budúcnosť celej tejto procedúry je v rukách členských štátov. Oni to iniciovali a oni musia naplňať e, svoju úlohu. Musia oni povedať, koľko sú, a do akej miery sú oni angažovaní harmonizácii, v oblasti harmonizácie rozpočtovej politike. To je jedna vec. Rozpočtová vec je potom niečo celkom iné. Práve preto naša pozícia je pomerne jednoduchá a my nebudeme zasahovať do takéhoto typu diskusí. Môžeme byť spokojní, alebo nám to môže byť ľúto. Mne to je trochu ľúto, ale pevne verím, že získam podporu ostatných skupín. Ďakujem pekne. Très bien, merci. Ďakujem, pán spravodajca za návrh správy a za vašu veľmi jasnú prezentáciu. Myslím, že je to veľmi dôležitá téma. A e, my sme práve ten legitimný výbor, ktorý by sa k tejto téme mal vyjadrovať a predkladať návrhy. A myslím si, že treba tu nastojiť najmä na dvoch bodoch, ktoré sa objavujú aj vo vašom texte, ale mohli by byť ešte doplnené a zlepšené môžeme na tom popracovať spoločne s ostatnými tieňovými aj koordinátormi. Prvým cieľom je to, aby európsky rozpočet bol e, prvkom plnenia v rámci európskeho semestra. Toto spravodajkyňa pre rok 2012 Francesca Balzani navrhla, a my sme to akceptovali. Je to myšlienka, ktorá bude platiť od roku 2012, od rozpočtu pre rok 2012. Podľa mňa je veľmi dôležitá, pretože Európsky parlament mal viackrát príležitosť, najmä na iniciatívu rozpočtového výboru, vyjadriť žiadosť, aby postup európskeho semestra bol lepšou koordináciou národných rozpočtových e, politík a aby sa to neobmedzovalo iba na boj proti deficitu a dlhu, ale aby tento postup bol rozšírený aj na skúmanie obsahu národných rozpočtov, aby táto koordinácia mala nejaký úžitok, aby sme sa mohli každý rok pravidelne uisťovať o tom, že národné rozpočty splňajú e, ciele e, stratégie Európa 2020. Všetky členské štáty by mali znižovať svoje výdavky, znižovať deficity, robiť úspory a zároveň, aby sledovali stále ciele Európa 2020, aby sa každý snažil o tieto finančné ciele. Asi si spomínate, že na začiatku v záveroch Európskej rady o rozpočtovej disciplíne a o európskom semestri sa hovorilo iba o deficite a na poslednej Európskej rade v marci alebo v apríli bol zavedený cieľ overovania v rámci tejto procedúry e, overovania toho, či sa realizuje dobré stratégia 2020. Ak e, Európska rada schváli tento nový rozmer tohto postupu, tak potom sa bude musieť zohľadniť aj európsky rozpočet. Minimálne 60 rozpočtu Európskej únie sa venuje plneniu cieľov Európa 2020 a v ďalšom viacročnom finančnom rámci to bude možno ešte väčší podiel, pretože správa výboru ŠUR hovorí o tom, že stratégia Európa 2020 bude chrbtovou kosťou, bude základným eh, pilierom ďalších európskych rozpočtov pre nasledujúce roky. Ak teda z tejto myšlienky urobíme niečo, čo bude akceptované, ak to budeme obhajovať, tak to bude e, mať veľký pedagogický význam pre národné vlády aj pre ministrov, pretože im to pripomenie, že európsky rozpočet nemá problém deficitu. Z 28 rozpočtov, ktoré máme e, na stole, žiaden nikdy nebol vyvážený a európsky rozpočet má tú výhodu, že veľká časť rozpočtu je venovaná strategii 2020. Tento postup nám pomôže ukázať ministrom financií a takisto kolegom v národných parlamentoch, aká je osobitosť európskeho rozpočtu. Dnes existuje tendencia pozerať sa na európsky rozpočet ako na hoci ktorý národný rozpočet, ale to nie je pravda, pretože my sme osobitný rozpočet, máme veľmi vysoké výdavky na hospodárske opatrenia a z nich najväčšia časť je venovaná práve stratégii 2020. Európsky rozpočet by mal byť súčasťou európskeho semestra, aby sme sa koordinovali, aby sme sa porovnávali. My tam musíme byť ako 28. účastník. <clears throat> Ďalšia vec, ktorú spomínal aj Laslo, intervencia parlamentov v tomto postupe. Národné parlamenty sa tam budú zúčastňovať a ak bude zahrnutý do postupu európsky rozpočet, tak sa tam bude zúčastňovať aj Európsky parlament. Európsky parlament asi si spomínate, e, hovorili sme o tom, táto téma bola jadrová téma na e, poslednom pracovnom stretnutí v apríli, keď sme sa stretli s našimi partnermi z rozpočtových výborov národných parlamentov. Konalo sa to v Bruseli. Vtedy sme konštatovali, že všetci majú veľký záujem na tej myšlienke že všetci sa budeme plne zúčastňovať na postupe európskeho semestra. Existujú dva spôsoby, ako sa Národný parlament môže na tom zúčastniť. Prvý, prvá možnosť e, je vytvoriť v každej krajine možnosť, aby parlament od vlády dostal možnosť zapájať sa do všetkých iniciatív, do všetkých postupov, ktoré robí vláda danej krajiny vo vzťahu k Bruselu v rámci koordinácie s Bruselom a s európskym semestrom. Takto sa to robí vo väčšine štátov, to je ten bežný postup. A potom je ešte druhý spôsob, ako sa môže zúčastniť Národný parlament, je ten zúčastniť sa e, sám za seba na európskej e, rozprave v rámci medziparlamentnej schôdze, na ktorej by sa zúčastnil aj Európsky parlament. Tento prístup Eh, je zaujímavý pre mnohé eh, národné parlamenty, ktoré boli zastúpené na našom stretnutí v apríli. A myslím si, že toto by sme mali dať aj do našeho stanoviska, pretože som presvedčený o tom, že ak sa národné, všetky národné parlamenty nebudú plne zapájať do európskeho semestra od prvého dňa, tak tento postup nebude fungovať. Ak to ostane iba postup, e, ktorý bude vyhradený insiderom, tým bežným podozrivým, ktorými sú ministri financií, e, členovia rozpočtového výboru, členovia Koreperu, ak Európsky parlament vydá iba stanovisko, tak potom politická legitimita takéhoto rozhodovacieho systému bude naozaj slabá a nebude akceptovaná v členských štátoch ani opozičné politické strany, ani médiá, ani verejnosť to nebudú akceptovať. Takže musíme si uvedomiť, že to, čo môže urobiť e, rozpočtový výbor v tejto oblasti, je naozaj veľa. Naši priatelia z výboru EKON majú takisto záujem o tú úlohu, ktorú by mohol zohrávať parlament. Parlament by mohol, teraz trošku preháňam, ale parlament by mohol akoby dozorovať, čo sa uh, deje v iných členských štátoch. Myslím si, že pridaná hodnota rozpočtového výboru by mala spočívať v tom, že sa budeme snažiť o ďalší vývoj tohto. Nebudeme sa snažiť iba o nejaké politické poručníctvo, iba o politickú kontrolu toho, čo sa deje v iných štátoch. Ide o to, aby sme nabadali všetkých, všetky parlamenty, aby doma e, zohľadňovali základné ciele, ktoré sú v Európe akceptované. Je jasné, že dnes týmto cieľom je odstrániť deficit rozpočtu, ale takisto ďalším cieľom je financovať veľké e, projekty stratégie Európa 2020. Toto by bolo také pedagogické. My musíme obhajovať určitú úroveň európskeho rozpočtu na roky 2014 až 2020. A potrebujeme ten pedagogický aspekt, pretože všetci dnes chápu, že dnes v rozpočtoch sa musí šetriť a my s výborom Šure sme zastávali názor, že musíme navýšiť európsky rozpočet, i keď limitovane, ale musíme ho navýšiť na obdobie po roku 2014, aby sme si zabezpečili nejaký život po hospodárskej kríze. A po tej hospodárskej kríze musíme jednoducho mať peniaze na investície do budúcnosti. Toto je náš pedagogický cieľ. Toto musíme sprostredkovať národným vládám a parlamentom a v tomto spočíva naša pridaná hodnota, tak ako to navrhol aj Láslo Šurian. Toto je naša pridaná hodnota k práci výboru EKON. Pokúsime sa teda nájsť tie najlepšie možné znenia na základe návrhov od Lásla. Ak už nemáte ďalšie pripomienky, v tejto fáze sa vám chcem poďakovať. Ostane nám ešte posledná zásadná téma, ktorú budeme skúmať popoludní a to je výmena názorov k správe Alfonzy. Je to veľmi zaujímavá dohoda Európskej únie s kapverckými ostrovami. E, je, týka sa to témy rybolov. A takisto bude vypočutie srbského vicepremiéra a potom konečné posledné hlasovanie o správe Matera. To znamená, že naše práce dnešného predpoludnia sú ukončené a popoludní nás nečaká veľa práce, bude to také light. A ja som navrhol srbskému vicepremiérovi, aby prišiel skôr, ako sme naplánovali Čiže on tu môže byť od 15.45 približne. Ja navrhujem, aby sme sa stretli o 15.15, .15, o 14.4, na pošleme e-mail všetkým poslancom o tom, že začneme trošku neskôr, o 14.4. na 4. začneme správou Alfonzy a potom od 15.45 e, budeme mať stretnutie so srbským vicepremiérom, ktorý nám venuje jednu hodinu a potom budeme hlasovať o e, správe pani Matera a ja chcem, aby tam bolo čo najviac kolegov, zo, jednak zo slušnosti k srbskému vicepremiérovi, ale takisto potrebujeme aj kvórum na hlasovanie. Ale samozrejme, určite skončíme skôr ako 18.30, takže ďakujem.